Eh, Dobrý deň, chcela by som privítať všetkých prítomných, všetky kolegyne, kolegov na zasadení nášho výboru. Zároveň vítam aj našich tlmočníkov. A som rada, že ste všetci prišli na naše zasadanie. Dnes nás očakáva zaujímavé popoludnie, ktoré spolu strávime. Prvý bod na našom programe je schválenie prijatie programu schôdze máme tu pár malých úprav nášho programu. Čo sa týka bodov 5 a 6, kde ide o ústnu otázku a uznesenie, tak e, diskusia prebehne spolu, teda 5 a 6 bude spoločne. Čo sa týka bodu 7 a 8, tak budeme postupovať rovnakým spôsobom. Budem mať teda spoločnú rozpravu a diskusia sa uskutoční zajtra po bode číslo 10. Čo sa týka bodu číslo 11, to je štokholmský program, o tom budeme diskutovať zajtra o 11. To sú tie menšie zmeny nášho programu, ktoré by som chcel navrhnúť. Súhlasia s nimi člen, členovia nášho výboru? Predpokladám, že áno, výborne. Čo sa týka zápisnice z nášho našej schôdze 1. septembra, tak tu ste dostali. A ak nebudú predložené žiadne námietky pred koncom tejto schôdze, budeme považovať túto zápisnicu za schválenú. Bod číslo 3. Oznámenia predsedničky. V tejto súvislosti by som chcela povedať, že Lena Magnady z nášho sekretariátu ukončí prácu na našom sekretariáte od 1. oktobra a potom bude pokračovať vo výbore Kokobu. Chcela by som túto príležitosť využiť, aby som v mene celého nášho výboru podekovala Jelene e, za jej výbornú prácu na našom výbore a samozrejme, že jej prajeme aj veľa úspechov pri ďalšej práci. Druhé moje oznámenie sa týka toho, že členovia nášho výboru budú pozvaní na spoločné, spoločnú schôdzu s výborom AFED a s výborom pre rozvoj. To bude zasadanie, ktoré sa uskutoční 12. októbra medzi 6. a 7. Príde tam doktor Ašaro Rozmegíro, to je generálny tajomník ktorý pr- pracuje OSN a ktorý sa špecializuje na otázky žien. Preto tí naši členovia, ktorých majú záujem o toto stretnutie, sú srdečne pozvaní. Bližšiu informáciu dostanú všetci naši členovia, samozrejme bude tam aj čas a program. Pevne dúfam, že viacerí naši členovia budú môcť e, byť prítomní na tomto spoločnom zasadaní. Tu sme vybavili prvé tri body nášho programu a týmto pádom môžeme pristúpiť bodu 4. A síce tu ide o... Vymen, máme tu úlohu. Tu máme vymenovať kandidátov e, na účasť na fórume odborníkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť. Je to veľkou, veľkým privilégiom nášho výboru, že môžeme vymenovať takýchto kandidátov. Koordinátori pred istou dobou rozhodli, ako budeme postupovať pri vymenovaní kandidátov. Samozrejme, pôjde tam aj o náhradníkov. Všetci naši členovia mali možnosť navrhnúť kandidáta na fórum odborníkov. Toto samozrejme spravili naši členovia, dostali sme viacero návrhov a 1. septembra koordinátori rozhodli, že by sme mali vymenovať 6 kandidátov, ktorých e, zavoláme, pozveme na našu schôdzu výboru. No a dnes máme toto na programe. To znamená, že títo šiesti kandidáti sa budú môcť prezentovať, budú nás môcť informovať o ich skúsenostiach v oblasti rodovej rovnosti. A takisto sa o nich môžeme dozvedieť to, aký ich názor, akým spôsobom môžu oni prispieť eh, k úspešnej práci na fóre odborníkov. Teda budeme tu mať šiestich kandidátov, s ktorým budeme diskutovať. Zaoberali sme si tým, ako budeme postupovať. Povedali sme si, že každý kandidát dostane 10 minút na to, aby nás informoval o tom, aké má skúsenosti s, prácou v oblasti rodovej rovnosti. Ďalej nás budú zaujímať aj ich názor na to, ako môžu prispieť k ďalšej práci. Potom budeme mať príležitosť položiť otázky. Na to budeme mať zhruba ďalších 10 minút. A potom zajtra bude zasadanie koordinátorov a tam koordinátori rozhodnú, ktorých z týchto šiestich kandidátov vyberieme na účasť na fóre odborníkov. Takže toto je ten spôsob, ako budeme postupovať pri riešení tohoto bodu. A teraz som veľmi rada, že na tomto mieste môžem privítať prvého kandidáta, prvú kandidátku na fórum odborníkov. Je to pani Liz Kelly, ktorá pracuje ako riaditeľka na oddelení štúdií, ktoré sa zaoberá e, útokmi na deti a ženy. Som veľmi rada, že ste prišli na, naše, na zadanie nášho výboru a ešte by som chcela pripomenúť, že máte 10 minút dispozícií. Nech sa páči. Aha, there's Okay ďakujem pani predsedníčka a ďakujem pekne aj členom tohto výboru za, za to, že ma e, vzali do úvahy. E, chcela by som v, týchto, v tomto krátkom čase povedať niečo o sebe. A čo si ja myslím o základných právach. Ja si myslím, že základné práva by mali byť e, v ústredí otázok ľudských práv a nie na okraji. Myslím si, že mali sme program DAFNE a nedávno mali sme aj tender na eh, harmonizovanie legislatívy a budúce aktivity parlamentu a aj tohto výboru budú nadalej dôležitými referenčnými bodmi pre eh, Rodový inštitút. Eh, pracovala som v oblasti ľudských práv, práv žien už viac ako 3 10, 10 ročia a teraz som už považovaná za globálnu expertku e, e, v oblasti násilia páchaného na ženách a minulý roku som dokončila jeden projekt a takisto mám podporu e, služieb. Čo sa naďalej pracujem na výskume a na práce, na politike, domáce násilie, násilie v doprave, bezpečnosť žien, um, um, zdravia a podobne. Takisto s tým súvisiace otázky ochrany práv detí, Náš inštitút vyskutočnil viac ako 100 projektov, mnohé z nich boli medzinárodné, alebo väčšina bola medzinárodných. Prostredníctvom DAFNE sme dokončili prvú štúdiu e, po celej Európe a takisto mám veľmi silné spojenia s akademikmi a mimovládnym organizáciami po celej Európe. Pracujeme s najlepšími kvantitatívnymi a kvalitatívnymi metodami a máme reputáciu, že produkujeme politiku, ktorá je postavená na výskume a vedeckých poznatkoch. A pre mňa to je v podstate tá, ten, ten, ten, je, je práve to, ten, to, čo robíme, je, je, prináša ten rozdiel. Ehm, máme záznamy o zneužívaní žien a jednoducho ochrana žien tiež nemôže byť oddelená od ochrany detí a v rámci mojej ehm, práce, ktorú momentálne vykonávam a v rámci kontačnej činnosti je to na ministerstve spravodlivosti ako poradenská činnosť a ako ehm, členka Národného výboru som predsedníčkou 40 NGO, ktoré z. E, nemali takúto históriu veľmi veľkú, ale za tie roky, čo pracujeme spolu, sme získali veľmi silné uznanie v tom, čo robíme. Takisto eh, od roku 1998 už eh, sme založili aj univerzitný kurz o pro, proti e, neužívaniu žien a detí. Tento kurz je zameraný na rovnoprávnosť žien a takisto na ich e, miesto vo verejnom živote a podobne. E, čo sa týka analýzy, ktorú ja vykonávam, sa tí, tieto analýzy sa potom uplatňujú pri príprave politík. Takisto s tým súvisia otázka ľudskej bezpečnosti, dopady klimatických zmeny, takisto aj hospodárska kríza. Analý, rodová analýza musí byť ale obnovená, aby mohla byť efektívna. Musíme e, stále aktualizovať ten kontext, pretože situácia sa neustále vyvíja a mení. Napríklad e, Moja kompetencia je oblasti rodovej, rodovej rovnosti, ale mne sa zdá, že často tu počujeme, že rodová rovnosť vlastne sa uplatňuje ako keby len na ženy. Ale bolo by dobre, keby sa k ženám a k mužom keby sa to uplatňovalo rovnakým spôsobom, tak v takom zmysle, že bola skutočná rodová rovnosť a je potrebné urobiť eh, takisto aj audity, tzv. rodové audity na jednotlivých úrovniach na jednotlivých úrovniach, aj na miestnej úrovni, napríklad v jednotlivých samozprávach, orgánoch a podobne. Jedna zo štyroch žien za svoj život určite zažije aspoň jeden nepríjemný zážitok nediskriminovania alebo násilia a podľa našich štatistík a takisto eh, vieme, že sú určité štatistiky o tom, že aj mladé ženy, napríklad, ktoré trpia určitým postihom, sú viac eh, častejšie vystavované násiliu. Eh, myslím si, že všetci vieme, že čo spôsobuje násilie v rodine, ale násilie nie je len v rodine, násilie je často v zamestnaní, v, neviem, v oblasti športu, v kontexte migrácie a podobne. My taktiež vieme, že násilie má dopad aj na vzdelávanie, na zamestnanosť, produktivitu, účasť na verejnom živote, na verejné zdravie, eh, rodičovstvo, sociálnu kohéziu a sociálne vylúčovanie. Takže mm, to, hádam, stačí toľko argumentov, prečo musí byť um, otázka o rovnosti v strede záujmu. Ale možnosť, že násilie tu existuje a je určitou osobitnou štruktúrou nekvality a nerovnosti, ale násilie sa automaticky nezničí, e, nezničí keď budeme pôsobiť na tú, na tú, na tú prostránku. Je treba zabezpečiť e, rovno zastúpenie žien v politike, rovnaké odmeňovanie. Proste tá rovnosť musí byť vo všetkých oblastiach ale však e, príklady alebo dôkazy sú vždy stále viac a viac dôkazov, že je to presne naopak. Ehm, príkladom napríklad môžu byť e, severské štáty, osobitne Švédsko, kde e, sú, sú otázky rodovej rovnosti úplne na, na, jednými z prvých priorít v porovnaní s niektorými krajinami, kde dochádza k najnižším alebo pomalému vývoju E, napríklad má Švedsko aj dvakrát vyššiu e, účasť žien, než je to v Británii alebo aj v niektorých iných krajinách. A to je v podstate dôsledok dobrej e, rodovej politiky. A práve tam, kde nie je takáto politika, tak tam vlastne sa zvyšuje násilie. To, sú jasné, na to sú jasné dôkazy. Tak ako Euro. Európska únia má veľký vplyv na otázku um, rodovej rovnosti a takisto aj na to, ako bude videná, videné domáce násilie. Ja sa napríklad venujem aj sexuálnemu obťažovaniu a to sú najdôležitejšie alebo najbežnejšie formy násilia na ženách. Uh, budem na tom pracovať, aby toto nebolo zanedbávané. Um, uh, takže musíme sa všetci vlastne učiť a môj posledný dôvod, prečo si myslím, že násilie je kľúčovou otázkou, je, je legitimnosť takéhoto postupu. V niektorých krajinách sú však eh, sú skeptické, ale žena, ženy vždy budú bojovať proti násiliu a myslím si, že by to nemali byť len ženy, ale celá EÚ by mala bojovať proti násiliu. Takže v závere um, ja ako expertka by som poskytla podstatnú skúsenosť eh, z tejto práce a keď budem naďalej spolupracovať v dialogu s ženským výborom, tak aby aj vaša práca dostala najnovší, najnovšie poznatky vedecké a štatistické a tak, aby ste mohli príjmať dobré rozhodnutia v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pani Kelly. A teraz otváram diskusiu, to znamená, že naši členovia môžu položiť otázky. Pani Kelly, nech sa páči. Eh, nech sa páči. Ďakujem, ďakujem za vašu prezentáciu. A chcela by som sa opýtať nasledovne. Poprvé, alebo no, máte širokú skúsenosť, hlavne e, v oblasti násilia, ale čo by ste urobili, čo by boli tie priority pri založení Európskeho inštitútu, aké e, prvé kroky treba urobiť, s akými ťažkosťami e, si myslíte, že by ste sa stretli a aké má, aká, ako má vyzerať budúcnosť Európy v tomto kontexte. Ďakujem pekne a teraz dám slovo pani Liskeli, aby zodpovedala otázku, nech sa páči. Myslím, že jedna z najťažších eh, vecí je dosiahnutie spoločného konsenzu o tom, čo znamená rodovná rodnosť. Je vlastne asi 40, vyše 40 definícií alebo predstav o tom a nekoná rovnako v každej krajine. Eh, každá krajina má svoje priority, respektíve zdôrazňuje určité aspekty. Eh, myslím si, že prvá úloha by bola stanoviť e, základy, alebo teda e, aby sme teda mali spoločné východisko z toho, čo je rodová rovnosť. Ďalšia, ďalší krok by bol vytipovať bariéry a ťažkosti, ktoré momentálne, ktorý momentálne v Európe čelíme. Myslím, že je veľmi e, dôležité tu mať aj regionálnu perspektívu, pretože tie výzvy sú veľmi podobné v každom regióne. Ťažkosťou vždy je, že rovnová mm, rovnosť je vždy na okraji e, všetkých politík a nie v ich centre. Malo by to byť centro, v centre všetkých politík európskeho práva, ale všetci vieme, že tom tak nie je. Čiže nachádzať cesty, spôsoby, aby sme zabezpečili, že e, táto otázka bude v centre a nie na okraji. Myslím si, že veľmi často to súvisí e, s tým, že je tu nedostatok pochopenia, znalostí, zručnosti v tom, e, čo je rodová rovnosť, ako k tomu pristúpiť E, pristupovať a tak ďalej. Čiže e, veľa treba urobiť aj na národnej úrovni. Ďakujem pekne. Teraz pani Cornelissen, nech sa páči. Ďakujem za váš prehľad a za e, znalosti, vedomosti, ktoré máte v oblasti násilia proti ženám je, sú veľmi široké. Rodový inštitút je vlastne sa týka všetkých tém, ktoré sa týkajú žien a všetkých aspektov rodovej politiky. E, za vašich 30 rokov skúseností e, v rodových otázkach asi ste už si e, nazbierali skúsenosti v iných oblastiach politik, ako napríklad ženy v rozhodovaní, ale vlastne vo vašom úvode ste sa dosť výrazne koncentrovali na násilie. Ja som sa rozhodla, že vám povie, že vám poviem, že čím by som najlepšie mohla e, prispieť ako expert, ale samozrejme mám širšie skúsenosti v oblasti žensk, e, teda rodovej rovnosti a vlastne e, som pracovala takmer v všetkých oblastiach rodovej rovnosti v Británii. U Účastnila som sa na mnohých projektoch, hlavne na národnej úrovni. Ehm, a pre mnohé ženy je to veľký skok sa z regionálnej, z miestnej úrovni na národnú úroveň a preto sme sa rozhodli, že budeme podporovať ženy predovšetkým na lokálnej, regionálnej úrovni. Takisto sme sa snažili e, vytýčovať e, ciele E, ktoré vlastne priťahujú e, ľudí e, do verejných orgánov, kde by teda malo byť oveľa vyššie percento žien. Takže ženy nemusia byť v vždy len vo volených funkciách, ale aj na takých pozíciách, kde môžu preukázať, aké majú skúsenosti, e, venomosti. Takisto e, tu ide o e, nový prístup k gender mainstreaming, ide tu o právnu zodpovednosť všetkých verejných orgánov, úradov, či je to policia, školy, aby mali aj vlastne vo svojom programe v náplni aj rodovú rovnosť a v rámci toho musia e, organizovať, e, teda upravovať vlastnú organizáciu v mnohých aspektoch. Mm, to je veľmi veľa cieľov, zatiaľ sa nachádzame len v počiatočných fázách ale myslím si, že jedna z najdôležitých oblastí, oblastí ktorým by sme sa mali e, venovať, je násilie proti ženám. Sa páči, pani Bauer? So much. May I add one more question? Ďakujem, pridala by som jednu otázku. Čo si myslíte, čo bude budúcou cestou, cestou budúcnosti. Potrebujeme novú stratégiu, novú legislatívu, e, potrebujeme lepšie vymáhanie práva, lepšie prostredie, aby sme, mali, aby sme mohli postihovať, ehm, čo je tým hlavným bodom alebo hlavným, e, hlavným prúdom vo vašich očiach pre budúcnosť nie som veľmi dobrá v tom, aby som povedala alebo, alebo e, väčšinou musíme mať celý rad stratégií, nielen jednu. Ale myslím si, že potrebujeme e, umožniť ľuďom, aby pozitívne pracovali s rodovou analýzou a to sa netýka len žien. Musíme umožniť ľuďom, aby sa mohli kriticky pozerať na mužskosť, maskulinitu. Napríklad e, v e, v akademickom živote, e, v vymáhaní práva, prečo väčšina, veľká väčšina všetkých E, kriminálnych činov spáchajú muži. Prečo je teda vlastne kriminalita maskulína? A to nám umožní iným spôsobom myslieť o tom, ako znižiť kriminalitu. Takže nemôžeme tieto rodové otázky obmedzovať len na ženy. Musíme E, meniť naše myslenie, spôsob, ako kladieme otázky, aby sme sa dopracovali k iným stratégiám. Ale nemyslím si, že vám môžem povedať, i keby som veľmi rada povedala, že máme jednu stratégiu a mali by sme e, konať tak a tak. E, želám si, aby som to vedela, ale Mm, myslím, že už sme vyskúšali veci, ktoré nefungovali, potom také, ktoré fungovali trochu a vždy potrebujeme e, skúšať nové a nové veci. Ďakujem pekne a ja sama by som mala takú jednu pripomienku a ešte jednu otázku. Tak čo sa týka tej pripomienky, respektíve komentáru, čo sa týka násilia voči ženám, tak je zaujímavé, že vidíme, keď si pozrieme niek- čísla za, niektorých, za niektoré štáty, tak čo sa týka prihla- počtu prihlásených útokov, tak je to vyššie číslo ako v iných štátoch, napríklad vo Švedsku je vyššie číslo. A môj komentár a moja otázka sa týka práve tohoto. Nemôže to súvisieť snáď s tým, že v jednotlivých štátoch je rozdielna legislatíva? lebo táto by zapríčinovala to, že je vyššia ochota prihlasovať práve útoky voči ženám. Samozrejme závisí to na legislatíve, na legislatíve a záleží aj na tom, akým spôsobom je, ocho- je štát ochotný riešiť prípady násilia. A teraz tá otázka. Vychádzajúc z vašich e, dlhoročných skúseností, správcov na otázkach rodovej rovnosti, by ma zaujímal váš názor, váš komentár toho, že aké, ak, čo si vlastne myslíte o Európskom inštitúte pre rodovú rovnosť, čo si myslíte, že aké by boli tie najdôležitejšie otázky, ktoré by ste sa tam mohli zaoberať. Ďakujem. E-, explaining reporting rights Čiže vysvetľovanie to, to, že sa nahlasujú trestné činy, to týmto sa zapodievajú akademici už aj odborníci veľmi dlho. Čiže je niekoľko vecí, na ktoré sa musíme pozrieť. To je to jedna vec, je, že napríklad ako presne zaznamenajú e, policajti to, čo sa k ním dostane. Vieme, že nie vždy to je úplne presné. Niektorí sú konzistentnejší než iní. E, potom samotný zákon. Máte pravdu, ak e, zákon je široký key, alebo keď je definícia um, znásilnenia veľmi široká, tak potom viac trestných činov spadne pod túto definíciu. My sme sa na toto už aj v štúdii e, dívali a e, nevysvetľuje, nedokázali sme vysvetliť aj všetky tie rozdiely, ktoré sme objavili. Potom je tu otázka, taká e, e, vypočuť toho, tú osobu, ktorá zažila znásilnenie napríklad. To tiež súvisí s všetkým tým, čo je okolo, aké je tam prostredie, že či sa o tom hovorí alebo nie, či sa aj do toho zapojili aj médiá, či sa v tom agentúry um, za, za, zapoja do tejto otázky a podobne. Uh, E, potom je tu tá veľká otázka, e, na ktorú zatiaľ nepoznáme odpoveď, že či sú rôzne úrovne násilia v rôznych krajinách a či sú aj rôzne úrovne rôznych druhov násilia. A mm, existuje takisto možno, že aj tendencia povedať, že všade je toto isté alebo všade je to rovnaké. Ja si myslím, že mali by sme byť komplexnejší, lebo ja si myslím, že to pravdepodobne nie je všade rovnaké. Ale my nevieme presne, aké sú tie rozdiely priority pre inštitút. Ja si myslím, že jedna vec by mala byť, e, aké sú inštitucionálne teda bariéry, e, riešiť tú e, otázku rodovej rovnosti a potom aby pripraviť perspektívu pre rodovú rovnosť vo všeobecnosti pre EÚ, ale zároveň aj v rámci národných parlamentov pretože je to skutočná výzva skutočne prijať ten, ten záväzok voči rodovej rovnosti u všetkých, pretože u mnohých to nie je priorita. A potom druhá vec by bola pozrieť sa na tie veľké výzvy pre ženy v stredno dlhodobom výhľade. To, na to by som sa teda tiež sústredila. Ďakujem pekne, ešte sú tu dve otázky. Najprv to bude pán Šimanský a potom pán Kosta. Takže pán Šimanský, nech sa páči, položte vašu otázku. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. E... Ďakujem pekne, pani predsednička. Mali ste veľmi zaujímavý príspevok a som rád, že ste zdôraznili tú otázku maskulinity, teda mužskej stránky a že netreba hľadať e, riešenie stále len u žien, ale že treba sa pozrieť aj na mužov. A um, Bož, neviem, či tu niekedy bude niekedy výbor v tomto parlamente, ktorý by bol pre rovnosť e, mužov. Vždycky sa máme tu na výbor pre rovnosť žien, ale asi by E, ak chceme položiť relevantnú otázku, napríklad rodičovská dovolenka, teda otcovská dovolenka napríklad, to je už e, nová vec po niekoľko rokov, ehm, získava na popularite. A moja otázka je následovná z pohľadu rovných, alebo rovnosti práv. Ako expertka, ako vidíte túto otcovskú dovolenku, keď to otvorene poviem, je uh, rovnocenná voči materskej dovolenke, nemala by byť e, má byť považované za niečo, čo môže nahradiť materskú dovolenku, alebo je to komplementárny prvok, ktorý doplňa materskú dovolenku a obohacuje ako takú, či je teda uh, Mm, otcovská dovolenka, áno, má svoju úlohu, ale si myslím, že aj tak nemôže nahradiť otcovská dovolenka materskú dovolenku vo svojej základnej funkcii. Ja si myslím, že odpovedie, ja si myslím, že našou, cieľ, našou odpovede malo byť, že rodičia, deti, ktorí E, ktoré nemôžu teda byť e, vždy jeden muž a jedna žena, si môžu e, rozdeliť tú rodičovskú dovolenku. A asi by bolo dobre, keby sme to aj nazývali rodičovskou dovolenkou. A to by mal byť náš cieľ. Náš cieľ. Myslím si, že sú to veľké otázky, kde príjmy žien sú oveľa nižšie než príjmy mužov a keď nedostanete za to kompenzáciu, za ten čas, ktorú, ktorý nepracujete, tak je to jasná hospodárska strata. Ekonomická strata pre e, rodiny, keď, najmä keď e, žena zarába menej ako muž. Čiže to sú všetky tieto otázky, ktoré navzájom e, sa sebou súvisia. Čiže kým nebudeme mať rovnaké odmeňovanie, potom ani nebudeme si môcť e, deliť tú rodičovskú dovolenku, e, pretože vždy bude to tak, že ten, čo má nižší príjem, ten zostane doma. Takže toto treba takto riešiť. Ďakujem pekne pani Kelly za odpovede. A teraz posledná otázka od pani Kosta, nech sa páči. Mm, ďakujem pekne. Som, ďakujem pekne pani Kelly za jej prezentáciu a som rada, keď vidím, aké má, mm, aké, aký má silný um, prístup e, k týmto otázkam, aj k otázke ochrany detí. E, v podstate my by sme chceli mať také konzultačné fórum, kde by boli všetky e, tieto problémy na programe dňa. ako ste povedali, inštitúte sa budeme musieť dívať teda naozaj aj na, tú, na tých mužov, na tú mužskú stránku, nielen na ženy. A myslím si, že to je práve z tých prvých vecí, čo bude musieť inštitút robiť, venovať sa teda otázke oboch pohlaví, nielen jednému a presne určiť, aké sú tie e, nerovnosti alebo tie medzery medzi týmito dvoma pohľaviami. Čiže potom z toho je otázka, že jedna z kľúčových aktivít e, fóra bude samozrejme poradná e, činnosť pre rodový inštitút a ja to vidím tak, že keď hovoríme o v členských štátoch, tak musíme zabezpečiť, aby bola porovnateľná štatistika o e, E, rodovej rovnosti a porovnávať veci, ktoré sa dajú porovnávať, pretože v súčasnosti si myslím, že e, jednotlivé krajiny e, za, zaostávajú za, za takouto štatistikou a vlastne je pod potrebné, aby tento inštitút bol takou, takou odbornou baštou, ktorá im bude pomáhať v tom, ako môžu teda zabezpečiť tú skutočnú e, rodovú rovnosť do praxe, aby to bolo vo všetkých členských štátoch. Čiže práve preto potrebujeme taký ten mm, širší, širší prístup neviem, či súhlasíte s tým, že naozaj musíme to k tomu pristupovať multidisciplinárne. Disciplinárne predsednička dáva slovo opäť Liz Kelly. I agree with you that we need Súhlasím s vami, že budeme potrebovať eh, sa dohodnúť na tých kľúčových indikátoroch, eh, ale Mm, nie len teda rovnaké odmeňovanie a účasť na politickom živote a podobne, ale aj zo širšieho hľadiska a všetky krajiny budú musieť takúto štatistiku viesť. Ja si myslím, že je to veľká výzva. Boli tu požiadavky aj z strany OSN, od Rady Európy, od štatistiky, ktorá je rodovo e, delená a väčšina štátov, aj vrátane môjho vlastného, e, zaostáva v týchto otázkach. Takže musíme nájsť spôsob, aby sme mali taký nástroj, ktorý um, nebude nejako príliš eh, komplexný alebo príliš um, ťažkopádny, ale aby nám skutočne povedal to, čo potrebujeme vedieť, pretože niekedy aj tá situácia na národnej úrovni sa tak, je tak strašne rôzna, že keď dostaneme len čísla, tak tie čísla nie sú ani samotne porovnateľné, ale je potrebné presne dať kritéria alebo nejakým spôsobom zadefinovať, že čo za ktorým číslom presne je, aby sa to dalo porovnať. Chcela by som takisto uvieť, že jedna z vecí, ktorú tiež potrebujeme, je určitá sústava koncepcií, ktoré nám môžu pomôcť, tak aby sme nehovorili len o mužoch a ženách. Čiže potrebujeme hovoriť tuto aj o rodových režimoch a proste rodových eh, vzťahoch, eh, aby to nebolo tak, že my hovoríme len o ženách, alebo len o mužoch, alebo priveľa len o mužoch, aby sme hovorili o tých jednotlivých práve to, o tej interakcii medzi nimi a aké sú potom výstupy z hľadiska tej kvality, nekvality a budeme musieť takisto zabezpečiť aj taký jazyk, ktorý nás um, privedie k vyvedie z tých e, takých e, zase zbytočných diskusí, že o čom je... Um... Ďakujem pekne. V mene nášho výboru sa vám chcem poďakovať, pani Kelly, za vašu prezentáciu, ako aj za odpovede, ktoré ste dali na otázky našich poslanky. Ďakujem poslancov, ďakujem pekne za vašu dnešnú prítomnosť. Thank Teraz by som chcela medzi nami privítať pani Nikoletu Bitu, ktorá je koordinátorka programu v rámci Rómskeho centra pre sociálnu politiku a štúdie so sídlom v Bukurešti v Rumunsku. Srdečne vás vítam na zasadaní nášho výboru a veľmi sa tešíme už na vašu prezentáciu. To znamená, že nám poviete, aké máte skúsenosti s otázkami rodovej rovnosti, poviete nám, čím by ste chceli prispieť na fóre odborníkov, budete mať asi 10 minút času na vašu prezentáciu a potom vám naši členovia budú klásť otázky. Srdečne vás vítam a nech sa páči, máte slovo. Hello, uh, good afternoon. So... Dobre popoludnie takže nebudem sa opätovne predstavovať, pretože pani predsednička ma už predstavila. Začala by som tým, že by som vám predstavila moje skúsenosti v oblasti ľudských práv a práv žien. Mám skúsenosti 18-ročné a kedy som začala som pracovať v miestnych komunitách v roku 1991 v septembri v Rumunsku a postupne som prešla viac do medzinárodnej a európskej práce. Posledných 10 rokov pracujem intenzívne na multietnickej agende medzinárodných organizácií a v rôznych sociálnych e, hnutiach, takisto o otázkach, ktoré sa týkajú rómskych žien, ale nie len rómskych žien. Takže v roku 1999 som začala poprvýkrát pripravovať správu pre Radu Európy o situácii rómskych žien v členských štátoch e, Rady Európy. A to bola úplne prvá správa tohto druhu, ktorú pripravili, e, pripravila e, expertná skupina pre Rómov a kočovníkov v rámci Rady Európy. A odvtedy to bol základ mojej práce Pracovala som teda 10 rokov a všetky tie odporúčania, ktoré som vlastne uvedla vo svojej vlastnej správe, som veľmi konzekventne sa snažila ehm, dodržiavať alebo pracovať na nich. Takže pracovala som, ako som už povedala, s Radou Európy a taktiež som bola lobbystkou OSN. Um, ehm, rôznymi spôsobmi. Bola som takisto súčasťou konzultačného fóra mimo mimovládnej organizácií OSN k stavu eh, k situácii žien. Takisto som bola s signatárkou pekinskej eh, platformy, aj pekinskej platformy plus 5. Um, ehm, takže som veľmi za to, aby sa teda aj otázka rómskych žien vlastne dostala do toho hlavného prúdu. Takisto v rámci e, OSN som bola členkou expertnej skupiny pre rodovú rovnosť e, pri príprave Durbanskej konferencie. Bola to expertná skupina, ktorá poprvýkrát e, na program kládla teda tá Dubanská konferencia bola, bola konferencia v rámci rodovej rovnosti v kontexte rôznych ras. Takisto som bola aj aktívna aj v, ako lobbystka v OBSE v Európe, hlavne v dvoch oblastiach, a to v oblasti e, Rómov a Sintov, pretože mali tam takúto kanceláriu pre otázky Rómov a Sintov a majú takisto aj platformu pre majú office, majú úrad pre Rómov a Sintov a takisto som pracovala na akčnom pláne pre akčnom pláne pre e, boj proti obchodovaniu so ženami. E, jednotka e, na úrade pre ľudské práva má spolu teda s Inštitútom pre rómske otázky vy, vy, vypracovala vy, výskum alebo správu o obchodovaní so ženami z rómskych komunít. Samozrejme, ja som taktiež bola veľmi aktívna aj v práci na, proti vyčlenovaní Rómov alebo pri, za inklúziu Rómov. Ja možno, že ste o tejto iniciatíve počuli. A taktiež som veľmi silne obhajovala zahrnutie aj rodovej rovnosti ako horizontálny aspekt um, akč, ak, akčného plánu. Žiaľ, implementácia akčnom plánu na 10 ročie, však ehm, žiaľ nebol až taký úspešný tento akčný plán vo svojej implementácii. Samozrejme, ehm, nie v poslednom rade Európsky parlament, e, s ktorom som takisto už dlhé roky lobovala. E, samozrejme za správu o romských ženách, ktorá bola schválená v 96. a ja som Ja som takisto bola prítomná na vypočutí a organizovala som aj hearing, ktorý boli, mm, bol zorganizovaný výborom FAM o situácii rómskych žien v strednej východnej Európe. Časť som pracovala aj, alebo pracovala som teda faktickú správu. Takisto sme robili ďalší výskum v desiatich krajinách v juho-východnej a v stredno-východnej Európe, teraz pohľad rómskych žien. Možno z pohľadu mojich medzinárodných skúseností ako lobbystky. Teraz by som prešla k druhej časti mojej práce, to je mobilizovanie žen, rómskych žien a žien aktivistiek. Už 10 rokov pracujem alebo mobilizujem rómske ženy, tak aby boli aktívne v rómskych e, organizáciách, ktoré však nevedia vyjadriť svoj, alebo nevedia vyjadriť svoj postoj tým jasným spôsobom. A preto som vlastne koordinovala takú formálnu sieť rómskych žien 50, z 50 krajín a tiež koordinujem aj mm, školenia leadershipu a podobne má, máme veľmi aktívnu túto sieť. Táto sieť je veľmi aktívna, je to neformálna sieť, nikdy sme neboli zaregistrovaní ako medzerná organizácia. Takisto som aj s e, lobbystkou za romské, rumunské ženy. E, a v rámci tohto som aj členkou toho európskeho ženského lobingu a mobilizácia e, rómskych žien na európskej úrovni, to bolo veľmi ťažké, pretože my sme chceli vlastne tieto rodové otázky dostať do nejakom zmainstreamovať do um, práv Rómov a to nebolo také jednoduché. Museli sme bojovať, e, presvedčiť partnerov z otázky e, ľudských práv, že sme im presvedči, sme museli presvedčiť, že otázka rodovej rovnosti je rovnako dôležitá ako otázka ľudských práv. A zároveň sme, som bola veľmi aktívna pri prepájaní rôznych e, iných ženských skupín s rómskymi ženskými e, organizáciami. Takže to je vlastne, táto práca je pre mňa najviac, by prináša najväčšiu odmenu, pretože sa mi podarilo premostiť rôzne e, skupiny a spojiť rôzne hnutia. A na začiatku to nebolo vonkoncom jednoduché, ale e, samozrejme, že nastolovať otázku rómskych žien to nebolo vždy také jednoduché. Takže môj príspevok k expertnému fóru Európskemu inštitútu pre rovnosť príde to vo chvíli, keď alebo prichádza to vo chvíli, keď jednotlivé štáty redukujú svoje rozpočty, aj európsky rozpočet a prvé, jedna z prvých inštitúcií, ktorá má znižiť, mať znižený rozpočet, má byť rodový inštitút. Môžem uvieť príklad Rumunska, kde došlo k rozpusteniu e, agentúry pre rovnosť mužov a žien, aj zrušili výbor pre rovnosť e, žien v, romskom, v rumunskom parlamente. Takže v tomto politickom kontexte, v kontexte ekonomickej krízy, sú zase najviac, e, najviac trpia ženy a rôzne marginalizované skupiny. Preto je treba toto dostať e, do programu Rodového inštitútu aj e, tú diverzitu skutočnosti, že nemáme tu len jeden typ žien, ale sú tu rôzne typy žien, ktoré žijú na území Európy. even though the the last report of, um, of the... Ešte sa vrátim teda k tej poslednej otázke, poslednej správe. E, správa z roku 2008 uh, e, sa e, hovorí, že už došlo k zlepšeniu z 70 zo 17,1 na 14,1, teda z hľadiska rozdielov zametnanosti, ale musím povedať, že ste stále množstvo e, žien v Európskej únii, ktoré nemajú možnosť mať pravidelné zamestnanie e, alebo dôstojné zamestnanie. Takže dúfam, že Dorový inštitút bude teda e, zbierať dobré údaje nielen na báze veku, lebo napríklad posledné údaje pre poslednú správu, tie sú rozdelené podľa veku. A možno jedna z vecí, ktorú by na to inštitút mal robiť, je zbierať e, údaje na horizontálnej úrovni. To znamená, že by boli ženy, ktoré patria rôznych skupín, ako napríklad slobodné matky, alebo ženy z e, etnických menšín, alebo e, ženy, ktoré majú e, pristiavalecké pozadie a podobne, takže a sú diskriminované nielen zo hľadiska inštitúcií, ale aj vo vnútri v jednotlivých krajinách a sú niekedy kultúrne obmedzenia a niekedy je to práve násilie, ktoré vplyvňuje život týchto žien a ja by som bola určite tá, ktorá bude vždy nastolovať tieto aspekty, ak by som to povedala, nie je ľahkého života niektorých európskych občanov. Myslím, že by som teda tu mohla skončiť. chcela by som povedať, že úlohou v inštitútu ešte je, e, bude veľmi dôležité pracovať s médiami. Pretože aj má vo svojom mandáte úlohu e, podporovať odstereotypizovanie Európy a stereotypy môžu byť veľmi, veľmi rôzneho druhu. E, čiže e, nie len, aby sa propagovali tie, tie, tie ženy tej strednej najväčšej skupine, ale aj všetky ostatné marginalizované ženy. A práca s médiami je um, podstatná pri boji proti stereotypom. To je veľmi ťažká práca. A my sme v médiách urobili veľa práce, aj veľa sme školili ženy v, tom, v práci, v práci s médiami a podobne. Takže asi to stačí. Ďakujem pekne pani Bitu za prezentáciu a teraz otváram diskusiu a ako prvá sa prihlásila pani Jarovka. Nech sa páči. Thank you very much, for your, uh... Ďakujem pekne za uh, úvod, uvedenie vašej práce. Um, vždy ste nám veľmi pomáhali našmu výboru. Chápeme komplexnosť týchto veci, ale nikdy sme nemali príležitosť uh, počas hearingu hovoriť uh, keď sme hovorili o romských ženách ako časti spoločnosti, ale nikdy sme nediskutovali o tom, čo sú najväčšie výzvy vnútri rómskej e, komunity, ktorým čelia ženy a muži vo všeobecnosti. A tiež by som chcela sa viac dozvedieť o tom, e, ako si myslíte, že tieto problémy možno oslovovať v rámci, v kontexte komunity? Ďakujem pekne pani Jarovka a nech sa páči pani Bitu, dajte nám odpoveď na túto otázku. Um, yeah, it's a, it's a Je to ťažká otázka, ale skúšam na ňu odpovedať za posledných 10 rokov a snažím sa nájsť čo najvyváženejšie formulácie do verejnej diskusie. Samozrejme, e, máme e, vnútorné, interné e, napätia. Je platí to pre všetky rómske skupiny. Čiže si musíme uvedomiť, že vnútri rómskych komunít sú veľké rozmanitosti Jedna z dôležitých tém je, sú mm, mladé dievčatá, ktoré sa vydávajú vo veľmi mladom veku. Sme v Rumunsku vypracovali takúto správu na túto tému, čo sa bude čoskoro publikovať. Takisto sú určité komunity, ktoré, na ktoré majú dopad e, extrémna chudoba E, v, vo východnej Európe máte komunity, ktoré sú integrované v mestách, ale sú e, e, segregované, oddelené od svojho okolia, teda stratili náväznosť na túto kontrolu. Čiže nemajú kultúrne pozadia, neudržávajú žiadne kultúrne zvyky, vzťahy. Je to dôležitý problém, pretože sú ľudia, e, ktorí požičajú teraz užernicky e, požičiavajú e, ľuďom, ktorí potom od nich závisia. Ako by s tým mohol pracovať Rodový inštitút? Myslím, že na pláne práce eh, by sme mali mať témy, eh, ktoré eh, sa týkajú aj iných skupín a nie len väčšiny európskych občanov. Máme tieto skore manželstva. V Taliansku mladá žena bola zabitá, teda vlastne otec ju zabil, zavraždil na základe cti. E, je to aj problematika niektorých e, moslimských komunít. Takže pre mňa to bolo zo začiatku ťažko tieto veci e, predostrieť, ale myslím si, že teraz pri vytváraní politiky, analýzy politík na národnej úrovni Eh, je dôležité, aby členské štáty sa venovali eh, eh, rodovej rôznosti v súvislosti so všetkými občanmi danej krajiny. Lebo niekedy je to tak, že to má nepriamy negatívny dopad na určité skupiny. V roku 2000. 10 budeme mať rok boja proti chudobe a e, tuto by e, ústav mal, inštitút mal hrať veľmi, veľmi dôležitú významnú úlohu pri zbere dát o ženách, e, teda ženy, ktoré sú sociálne vylúčené a tak ďalej. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Záborská. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Pani Bitu, ja si veľmi dobre na vás spomínam, keď ste boli v našom výbore. A ja vám gratulujem k vašej prezentácii. Myslím, že to, čo ste tu predstavili, boli veľmi bohaté a dlhoročné skúsenosti, ktoré máte v tom, najťažšom alebo v jednom z najťažších prostredí, ktorému sa najviac venujete. A sú to skúsenosti či už v oblasti zdravotníctva, vzdelávania, pracovných príležitostí, sociálnej e, exklúzie, e, chudoby, proste tých oblastí je veľmi veľa. Ja sa chcem opýtať, vy ste to trošku naznačili vo, svojom, e, vo svojej prezentácii, chcem sa vás opýtať, že či v čom vidíte úlohu rodového inštitútu v zbieraní informácií z rôznych členských štátov európskej únie a analyzovanie týchto daností týchto, týchto údajov a ich prezentácia e, či už písomnou formou alebo v médiách podčiarkujem tú prezentáciu v médiách alebo si myslíte že rodový inštitút by mal robiť aktívnu strategickú politiku e, rodovej rovnosti. Ďakujem veľmi pekne. E, Ďakujem pekne, pani Záborská. A nech sa páči, pani Bitu, môžete odpovedať aj túto otázku. Be... Aj keby to išlo podľa môjho srdca, tak by som vybrala obe. Myslím si, keď som si prečítala úlohy e, Rodového inštitútu, teda zoznam úloh, myslím, že tento inštitút má samozrejme dôležitú úlohu pri zbere dát a ich prezentácii verejnosti, ale takisto e, pri e, prispievaní ďalších indikátorov, ďalšími indiku, indikátormi a dátami, napríklad ako to teraz robil Eurostat, teda iné a aspekty, respektíve iné indikátory pre zber dát, e, ktorý európskym inštitúciám na začiatku pomôže, aby lepšie pochopili skutočnosť, lebo niekedy, keď čítam niektoré smernice alebo odporúčania alebo správy, mám dojem, že tam je priepasť medzi ustanoveniami týchto dokumentov a realitou e, v teréne, akú ju vidím, ktorú, ako ju vidím každodennej svojej práci. Bolo by veľmi dôležité pre inštitút, aby zbieral dáta nielen cez národné inštitúcie, ale E, samostatne od nezávislých orgánov a tak ďalej, teda nie len cez e, národné orgány či inštitúcie. Čo sa týka politík a, a vytvárania politiky, e, Myslím, že tu tiež musí hrať inštitút svoju úlohu, musí analyzovať, odporúčať metodológie, metódy a dobre, dobre, dobrú prax a tam aj aj tieto veci patria do úloh inštitútu, teda analýza napríklad či e, krajiny z poslednej a predposlednej vlny prístupu do EÚ, či skutočne implementovali e, zásady rodovej rovnosti a či prijali e, protidiskriminačné e, politiky. Vlastne to bolo kritérium, ktoré bolo treba splniť pred vstupom do EÚ. Samozrejme, urobili sme to, máme inštitúcie, máme e, protidiskriminačnú politiku, politiku rodovej rovnosti. Ale myslím, že teraz sa už nachádzame v štádiu, keď tieto politiky už nie sú spojené s e, vôľou. E, a ak to tak bude, tak budeme mať e, problém, pretože v dlhodobého hľadiska tieto politiky by mohli byť neúčinné. Ďakujem pekne, pani Bitu. V mene nášho výboru by som sa vám chcela poďakovať za vašu prezentáciu ako aj za vaše jasné odpovede na položené otázky. Ešte raz ďakujem pekne za vašu prítomnosť a držíme vám palce. Eh, je mi veľkou cťou, že môžem medzi nami privítať pani Ginevru Conti od Rizio. Ona je profesorkou na, eh, v oblasti historickej a politickej teórie na univerzite v, Róme, v Ríme. Zároveň je riaditeľkou Medzinárodného centra pre ženské štúdie, čo sa týka históriu a spoločnosti a zároveň pracuje aj v oblasti politických vied a zoberá sa tým, ako je to prepojené s otázkami rovnosti, rodovej rovnosti. Srdečne vás vítam na našom výbore. Budete mať slovo na približne 10 minút na to, aby ste prezentovali vaše skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti, aby ste nám povedali to, akým spôsobom môžete podľa vášho názoru prispieť k práci Inštitútu pre rodovú rovnosť. A samozrejme potom bude aj rozpráva, a kde naši členovia budú môcť položiť otázky. Ešte raz vás vítam medzi nami a nech sa páči, máte slovo. To speak in French, okay. Alors, comme vous avez dit, euh, je suis... Ďakujem pekne, ja budem hovoriť po francúzsky. Už ste povedali, pani predsedníčka, že som profesorka, ktorá sa zaoberá politickými vedami a že pôsobím na univerzite v Ríme. Chcela by som spomenúť dva alebo tri body, ktoré sa týkajú teórie a ktoré považujem za dôležité, lebo takýmto spôsobom by sa dalo prispieť práci Európskeho inštitútu. Som profesorka, tak povedať, pre politickú doktrínu a doteraz, to sú, skúmal som doterajšie poznatky a zistenia a zistila som, že tak povediac, pre ženy neexistuje žiaden priestor. Tak som si pozerala, čo napísali veľkí autory o úlohe ženy v spoločnosti. Znamená, že spravila som výskum, rozsiahly výskum a nakoniec sa ukázalo, že to bude pomerne komplikované, lebo tu, lebo akademici mi povedali, že toto nie je nič vedecké, to má skôr taký ideologický nádych. Ale ja som napriek tomu pokračovala v mojej vedeckej práci, vyvinula som určitú pracovnú metódu, nebudem už dlho hovoriť o tom, čo som e, tu dosiahla, ale chcela, chcela som takto skôr objasniť, o čo mi ide. To znamená, že som zverejnila viaceré práce, ktoré sa týkajú politických dejín. Tak napríklad tam boli, tak som sa zaoberal napríklad aj názormi právnikov zo 17. a 18. storočia, skúmal som ich spisy a potom musím povedať, že extrémne feministky moju prácu hodnotili negatívne. Oni neustále hovorili, že ženy nezohrávali v tej dobe žiadnu úlohu v oblasti politiky. Ja som povedal, že to nie je pravda, že to nie je pravda, lebo napríklad čo sa týkalo eh, umelcov, spisovateľov, tak tam mali ženy určitý priestor. Samozrejme, niečo iné bolo <clears throat> pôsobne na verejnosti. Veľkí autory videli určitý priestor pre ženu a to bolo v súkromnej sfére. Ja som ďalej pokračoval v mojom výskume a zistila som, že mnohé ženy sa zaoberali kritikou ich tradičného postavenia. To znamená, že ja som sa potom zaoberala aj výskumom postavenia mužov a žien. Zaoberala som sa na takých, som sa na takých autorov, ktorí, sa, ktorí písali o postavení žien a ktorí si uvedomili, že dochádza k diskriminácii. Moja činnosť na univerzite sa potom orientovala na to, aby som tieto poznatky ďalej šírila. Chcela som dosiahnuť to, aby to nebolo ako v minulosti, že síce sa zverejnili určité diela, ktoré sa nakoniec nedostali na verejnosť. Od roku 1985 nevyučujem iba politickú históriu, ale aj históriu feministického myslenia, históriu ženského hnutia a zaoberám sa aj tým, čo s tým súvisí. Napriek tomu musím povedať, že to nie je vôbec jednoduchá práca, je to skutočne veľmi zložité, keď si zoberiete tie generácie žien, ktoré vyštudovali síce Eh, študovali na univerzite, ale nevedia o histórii žien nič. To je veľmi smutné, preto je dôležité, aby tieto poznatky sa stali integrujúcou súčasťou, integrálnou súčasťou histórie. Nede tu iba o postavenie žien a mužov a ich rozličné úlohy. Tu dochádzalo častokrát chybám. Ja tu nechcem hovoriť o ideológii feminizmu a nechcem diskutovať o tom, či ženy majú rovnaké práva ako muži, či ich hodnota je iná. Neskôr ide o to, aký je život demokracii. Majú ženy rovnaký prístup k politike, k politickému a sociálnemu životu spoločnosti? Toto ešte nie je dostatočne preskúmané a vidím, že je tu veľa práci, práce pre odborníkov. Musíme si uvedomiť to, že ženy vytvoria asi polovicu obyvateľstva. Vidíme, sú to rozdielne úlohy. Asi 150 rokov sa existuje hnutie, ktoré bojuje za rovnaké postavenie žien a málo vieme o tom, ako ženy prispeli k stavu našej spoločnosti. Veľmi málo vieme o tom, ako ženy prispeli k európskej spoločnosti. Samozrejme je veľmi zložité napísať aj napríklad nejakú príručku európskej histórii, ale napríklad príručka o emancipácii žien je tiež veľmi zložité dielo a podľa mňa je to také odzrkadlenie európskej histórie. Takže ja som pôsobila v akademickom sektore, som sa zaoberala otázkami postavenia žien, mm, od roku 1974 som sa stretávala aj s francúzskými a fínskymi E, vecami, kde sme hodnotili postavenie žien, úlohu žien v európskej politike. Nechcela by som vás teraz informovať o celej mojej bibliografii, nechcela by som hovoriť o všetkých kongresoch, na ktorých som sa zúčastnila, ale iba by som vám chcela povedať, že som bola podpredsednička expertnej skupiny, ktorá sa zaoberala vzdelávaním a výchovou v Európe. V tejto súvislosti sa zverejnil aj a schválil istý dokument, no a sa mi podarilo dosiahnuť to, že v tomto dokumente sa riešia aj otázky rodovej rovnosti a kde sa spomína aj to, že ide o európsku hodnotu. To znamená, že nie je dôležité rok 1789, francúzska revolúcia a uznanie e, postavenia žien, ale tu sa tak povedať dosiahol skutočný kompromis. Nede tu o to, že by ženy mali prístup k politike ako všetkým typom povolaní, o to až tak nejde lebo vieme, že to sa nedosiahlo v plnej miere ani dnes. Neskôr ide o to, že dnes žijeme v inej spoločnosti, ja tu mám toto dielo, ak by ste mali záujem, môžem vám ho venovať. Chcela by som poukázať aj na to, že čo sa týka akademického výskumu o postavení žien, tak e, je tam ešte veľa práce. Je to oblasť, na ktorej je nutné ďalej pracovať. Neexistuje univerzitný výskum a musíme si uvedomiť, že je to niečo podobné ako pri politickej histórii. Machiavelli bol samozrejme veľmi dôležitý a je nám už stáročia známe, o čom písal, ale musíme si si pozrieť aj tie interpretácie, ako sa menili v priebehu storočí. A jedne takto si môže človek vytvoriť celkový obraz o Machiavelli. Čo sa týka výskumu pôsobenia žien, tak vidíme, že e, tu sú ešte veľké medzery. A časť prostriedkov, ktoré sa využívajú na e, výskum, by sa mali použiť na výskum postavenia žien. O tomto máme ešte príliš málo poznatkov, je dôležité sa podstatne viac zamerať na túto tému. To je to, čomu som sa venovala v mojom pracovnom živote. A to je aj to, čo by som mohla spraviť vlastne pre e, ten inštitút. Musím povedať, že Európa vlastne prvýkrát chce mať politiku rodovej rovnosti, čo je podľa mňa veľmi dobré. A podľa mňa je to významný príspevok aj k tomu, že je jasné, aký je dôležitý aký výskum tejto oblasti. Ja som sa samozrejme veľmi detailne zaoberala týmito otázkami. Napísal som aj dizertáciu o právach žien a o rodovej rovnosti. Viem ale, že na druhej strane sú veľké ťažkosti s tým, ako viesť takú politiku, ktorá bude prospešná pre ženy. Toto by bolo veľmi dôležité a veľmi nápomocné, aby sa spolupracovalo s týmto inštitútom v oblasti kultúry, komunikácie a v oblasti uplatňovania e, rovnosti šancí. Podľa mňa je toto absolútne dôležitá téma. A myslím si, že toto nám chýba pri rozličných európskych programoch. Je dôležité zabezpečiť to, aby sme boli v úzkom kontakte s európskymi inštitúciami. Ja teraz nehovorím teraz vôbec o ideologickej diskusii. Mne ide, a nejde ani o politickú diskusiu, mne ide o údaje, ktoré máme k dispozícii. Napríklad, čo sa týka rozvoja Európy, to by nebolo vôbec možné bez toho, že by sme si uvedomili, akú úlohu zohrávala francúzska revolúcia. Ale napríklad Taliansko nie je vôbec známe, kedy sa dostali prvé ženy na univerzity. Kedy sa vôbec umožnilo ženám, aby vykonávali povolania, aké si želajú kedy sa im otvorili ďalšie možnosti. Napríklad na to, aby kedy sa vlastne otvorila možnosť na zisťovanie odcovstva. Ide o to, že sa zakázalo stanovanie, ustanovenie odcovstva. To bol skutočne obrovský krok, bol to veľmi významný krok, že sa otvorila tá možnosť preskúmať odcovstvo. To bol veľmi dôležitý rok, o ktorom málo vieme a sú tu ďalšie veci, ktoré bude dôležité preskúmať, ako napríklad možnosti pre ženy, ako sa mohli, aby sa mohli podielať na vytváraní politického života ich krajín. Toto je veľmi dôležité. všetkým ide o polovicu obyvateľstva. Ja som hovoril teraz 10 minút, mohla by som hovoriť dlhšie, Samozrejme, ak máte otázky, tak som v dispozícii. Ďakujem pekne. Ešte predtým, ako dám slovo pani Parvanovej, by som ešte chcela sa krátko vyjadriť k tomuto príspevku. Ja som pevne presvedčená, že určite to bude viacero kolegy, ktoré budú mať záujem o vaše, vaš ten, vaše dielo, váš zborník. A teraz dáme slovo Takže slovo bude mať teraz pani Parvanova. Nech sa páči. Poprosím vás, aby ste počkali chvíľku, aby sme sa presvedčili, či tlmočenie funguje. Okay. Uh, Bolo veľmi zaujímavé, čo ste povedali. A uh, Eh, urobilo na mňa dojem to, čo ste hovorili o politickom a historickom pozadí demokracie a rodovej rovnosti. Eh, rada by som sa opýtala, <clears throat> minulý týždeň v sobotu sme mali veľkú konferenciu v Ríme o rodovej rovnosti pre ženy z etnických regiónov. Eh, boli tam e, ženy zo 40 rozličných etnických skupín. E, myslíte si, e, či je to dobrá skúsenosť alebo prax, pretože sa chystá biela kniha na koniec budúceho roka a či by sme mohli to vlastne vyvodiť e, dobrú prax e, tu v parlamente a či by ste to mohli preniesť e, do Rodového inštitútu, ako by to mohlo fungovať. Ďakujem pekne, pani Parvanova. Nech sa páči, máte možnosť odpovedať položenú otázku. Ďakujem pekne za položenú otázku. Ja som povedala, teda chcel by som povedať, že to celé bolo veľmi zaujímavé. A keďže ste to spomenuli, tak myslím si, že by to bola dobrá prax. Podľa môjho názoru je dôležité, aby sme sa neobmedzili iba na určité sektory tejto otázky, ktoré sú určite dôležité, ale ja skôr vychádzam z toho, že ide o veľmi komplexnú oblasť to znamená, že bude dôležité si uvedomiť aj, že sú tam ďalšie sektory, ako napríklad hospodárske, sociálne otázky a niečo nám tam stále ešte chýbalo. A síce ide o otázku toho, akým spôsobom sa budú riešiť tieto otázky, lebo to sú podľa mňa otázky, ktoré sa týkajú demokracie ako takej. A sú to veci, ktoré sú mnohým ľuďom neznáme. Ďakujem pekne a teraz bude mať slovo pani Kosta, nech sa páči. Saluto naturalmente la profesoressa Conti Odorizio. Rada by som mm, privítala pani profesorku Conte Odorizio ako dobre známu talianskú e, prednášateľku, e, lektorku na univerzite Rome Rome 3 a rada by som vás privítala verejne, pretože som e, si tu vypočula niečo o mm, e, dôležitosti historického výskumu, demokracie, žien v demokracii. Takže vlastne hráte kľúčovú úlohu v oblasti e, rodovej rovnosti. Moja otázka. Povedali ste vo vašej prezentácii, že by mohlo byť ťažké uh, uh, vlastne uh, zohľadniť ciele inštitút, je tu ťažko nájsť vzťahy s inými inštitúciami a orgánmi v členských krajinách. Aký by mohol byť váš prínos? Pretože jedna z vecí, čo musí robiť inštitút, je implementovať e, politiky cezhranične. Ďakujem. Pani Kosta, je to veľmi angažovaná žena a moja dlhodobá priateľka. Ďakujem za otázku. A to mi dáva šancu, aby som povedala niečo, čo som zabudla povedať dúfame, e, že inštitút, alebo teda očakávame, že inštitút e, nebude niečo, čo e, vytvoríme, čo budeme, budeme tvoriť z ničoho, ale musíme budovať už na existujúcich vzťahoch. Ja už som zapojená dva roky do Európskeho výskumného programu, kde sú akademici z celého zo všetkých členských, zo všetkých členských eh, štátov. Ehm, budujeme federáciu univerzít, ktoré sa zaoberajú eh, rodovými témami. Ehm, nemyslím si, že to je len teória. Snažíme sa definovať eh, politiku na všetkých univerzitách, aby všetok výskum, ktorý už vykonávame 30 rokov, aby sa nestratil a keď dostaneme podporu e, zo strany federácie a inštitútu, tak vlastne žiadame o to, aby e, inštitút spolupracoval s federáciou. E, chceme si zobrať všetky členské štáty, pozrieť si ich štruktúru, univerzitné štruktúry a nájsť možnosti inovácie v oblasti výskumu a vyučovania. Ľudia pochádzajú z e, fakult ekonomiky, právnickej fakulty a tiež um, treba napríklad uh, aj takýmto odborníkom pomôcť uh, ako aplikovať e, rodovú rodnosť, nepoznajú vôbec kritéria rodovej rovnosti, históriu. Musíme pochopiť, odkiaľ pochádzame, treba pochopiť znevýhodnenie, prečo potrebujeme politiku e, e, rodovej rovnosti. A preto je dôležité, aby sme mali aj hodnotenia rodových otázok, rodovej problematiky. Ale ako, ak nemáme vedomosti? a je dôležité, aby e, každá fakulta, či už e, ekonomická, medicínska alebo právnická, napríklad v Ríme 3, e, toto je univerzita, ktorá je veľmi, má citlivý prístup k rodovým otázkam. Sú, je tam jeden alebo dva programy, ktoré sa týkajú E, ženských otázok a síce ženy v divadle a potom kurz, ktorý vediem ja. Keď sa pozriete na študentov práva, ekonomiky, vlastne opúšťajú univerzitu bez akýchkoľvek vedomostí a to je absolútne ne... Ďakujem pekne. Myslím si, že my to chápeme, lebo my sme angažované všetky pri týchto otázkach. A ja by som chcela položiť nejakú otázku. Chcela by som povedať, že si myslím, že to, čo ste povedali, bolo veľmi zaujímavé. Bolo zaujímavé sa dozvedieť to, aký dôležitý je výskum. Na to je bolo jasné, akú úlohu zohrávali ženy v histórii. Ja zdieľam vaše presvedčenie, že ak chceme spraviť ďalšie kroky vpred, tak rozhodne musíme mať možnosť aj pozrieť sa späť do histórie. Toto je veľmi dôležité, takže z tohoto hľadiska to bolo veľmi zaujímavé. Ja by som sa vás chcela spýtať, že aký je váš názor na to, že šťastie je dôležité rozšíriť ten vedecký výskum, čo sa týka zviditeľnenia úlohy žien v histórii. To je tá prvá časť. Akým spôsobom by sa mohli využiť tieto výsledky výskumu na to, aby sme mohli zlepšiť postavenie žien. Mňa by skutočne zaujímalo, aký je váš názor na túto otázku. Ďakujem pekne. Ďakujem za túto otázku a ďakujem za podporu ktorú ste mi dali v teórii. Aspoň ste sa snažili po, e, počiarknúť dôležitosť našej histórie demokracie, ktorá vlastne obsahuje aj základné práva a e, históriu žien. E, som hovorila, že potrebujeme politiku pre vedecký výskum, pretože doktorantské programy, teda programy e, PhD, E, univerzity do tohto výskumu e, investujú, ale nevieme, e, čo z toho vznikne. Zatiaľ to nie je úplne uznávané. Je to len na začiatku. Na mojej univerzite uh, bojujem voči tým kolegom, ktorí tvrdia, že som e, feministka, ja som akademička a aj za takú chcem, aby ma považovali. A snažím sa držať toho, čo robím, a to je akademický výskum. Práve som e, publikovala v antológii, e, doktor, e, ako pokračujeme a persenie v taliančine, čiže ako postupujeme alebo ideme vpred, je veľmi dôležité, aby sme mali e, pozitívne, femininné, ženské modely, pretože ináč naše céry, vnúčky, ktoré sa pozerajú na televíziu a vidia tam krásne ženy, Mm, ktoré sa objavujú v televízii e, popoludní a robia čudné veci. To musíme zmeniť. Tie ženy, ktoré bojujú za e, emancipáciu, Lisa už odišla, chcela som vám ukázať, má moju knihu, ale toto by mohol byť modelom, európskou učebnicou, ak chcete. Nezabúdajme, že feminizmus nie je len o ženách. Je to história mužov a žien, ktorí za tieto ideály bojovali. A preto e, pre mňa feminizmus nebol e, na prvom mieste, lebo to malo v sebe určitý e, separatizmus, sú britské, americké, francúzske ženy, ktoré sú veľmi e, boli veľmi úzko prepojené. Samozrejme sme nemali mm, e, internet, ale táto komunikácia bola veľmi intenzívna aj e, v 18. či 19. storočí. Ďakujem pekne v mene nášho výboru za vašu prítomnosť. Bolo toto skutočne veľmi zaujímavé stretnutie a želáme vám veľa úspechov pri ďalšej práci. Ďakujem. šancov zjavu Ehm, Chcela by som na tomto mieste privítať medzi nami pani Gröner. Časť našich kolegov, kolegyň ako napríklad aj ja, sme mali tu možnosť spolupracovať s pani Gröner na úrovni nášho výboru. Som veľmi rada, že vás tu opätovne vidím na zasadaní nášho výboru. Lisi Gröner pracovala ako, pracuje ako koordinátorka na našom výbore do júla 2009, bola podpredsedničkou e, ženskej internacionály a pracovala na rozličných kampaniách, ktoré sa týkali zastavenia násilia voči ženám. Bola veľmi aktívna aj čo sa týka nulovej tolerancie pri násilí voči ženám a zároveň zahájila viaceré iniciatívy. Napríklad jedna z nich bola počas e, majstrovstiev sveta vo futbale v Nemecku. To bola kampaň Červená karta nútenej prostitúcii. To znamená, že keď to tak zhrnieme, pani Lisi Gröner pracovala v mnohých oblastiach. Srdečne vás vítam na našom výbore a máte 10 minút na vašu prezentáciu. Mohli by ste zamerať na to, čím by ste chceli prispieť, by ste mohli obohatiť expertné fórum Inštitútu pre dobu rovnosť a potom budem mať samozrejme možnosť eh, na rozpravu. Nech sa páči a máte slovo. Ja, Dank, Frau ich... Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rada, že som dnes opätovne na výbore pre eh, práva žien Niekedy je skutočne veľmi zložité dosiahnuť ciele v oblasti rodovej rovnosti. Som rada, že tu vidíme bývalú predsedníčku tohto výboru pani Záborskú. Spoločne zdieľame mnohé zážitky, sú tu aj noví členovia, ktorí prídu s novými skúsenostiami. Prečo ja sa uchádzam o, o účasť na fóre odborníkov Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť, tak e, súvisí to s tým, že si myslím, že je dôležité, aby tento nový inštitút využil tie poznatky, ktoré máme od expertov v Európskej únie, aby sa tieto výsledky tam spájali, aby sme dosiahli dobrý výsledok. Prostredníctvom tohoto inštitútu, prečo musím povedať, že tá myšlienka sa začala asi pred 15 rokmi, táto myšlienka pochádza z tohoto výboru, z tohoto parlamentu a ja si myslím, že vy ako príslušný výbor máte najväčší záujem na tom, aby inštitút dosiahol rýchle výsledky. Svojho času sme vybrali ako riaditeľku pani Virginiu Langbach, lebo ona e, mala tie schopnosti, aby tento inštitút bol úspešný. Dôležité si uvedomiť, že tak parlament, ako aj správna rada, ako aj komisia musia podporovať prácu toho inštitútu. V roku 2011 má byť predložená prvá predbežná správa a musíme dúfať, že tam sa podarí poukázať na pozitívne výsledky. Ja by som v pár bodoch chcela povedať, ako ja by som chcela prispieť k práci fóru odborníkov. Poprvé si myslím, že tie dobré poznatky, ktoré máme, by sa mali implementovať. Skutočne implementácia, implementácia, implementácia, to je to dôležité, to je to dôležité heslo, aby tie dobré úmysly boli viditeľné aj v praxi. Aby takto ovplyvňovali život našich občanov v Európskej únii. Preto chcem spraviť všetko preto, aby tento inštitút pracoval úspešne. V uplynulom volebnom období sme mali širokú koalíciu, ktorá sa snažila podporovať tento inštitút. A nechcela by som teraz spomínať všetky skúsenosti, ktoré som nazbierala ako spoluspravodajkynia pre túto oblasť. Ja si myslím, že centrálna otázka je, že musíme použi- využívať tie poznatky, ktoré máme v tejto oblasti. Boli tu viaceré milníky, v minulosti, medzi ne patrí predovšetkým rozšírenie Európskej únie v roku 2004. Nám ako výbor pre ženské práva sa nám podarilo dosiahnuť to, že e, ženy zo strednej a východnej Európy sú zastúpené v našom výbore. Podarilo sa dosiahnuť aj to, aby vo viacerých e, vedúcich pozíciách boli zastúpené ženy, nielen v politických funkciách, ale aj napríklad aj v hospodárskom sektore. Dôležité, aby sme v tom pokračovali, musíme mať novú stratégiu, ktorá bude koordinovaná. Od Rodového inštitútu ja očakávam, že príde s konkrétnymi návrhmi, aby politická úroveň mohla rozhodovať a komisia to mohla implementovať. Ja si myslím, že táto oblasť je skutočne centrálna pre budúcnosť. Týmto sa budeme musieť ďalej zaoberať. Potom ďalší dôležitý bod je aj násilie voči ženám, ktoré naďalej pretrvávajú existujú v Európskej únii vo viacerých formách. V minulosti sa nám podarilo vytvoriť efektívny nástroj, je to konkrétne DAF, program DAFNE. Som veľmi rada, že vidím, že sú to aj zástupcovia komisie. Spoločne sa nám podarilo dosiahnuť skutočne mnohé. Podarilo sa nám spojiť mimovládne organizácie, parlament, zapojiť aj komisiu do práce a bola by som rada, keby to takto pokračovalo aj pri Inštitúte pre rodovú rovnosť. Musíme bojovať proti obchodovaniu so ženami, lebo vieme, že tento fenomén sa veľmi šíri. Potom ide ďalej o kriminalitu, na internete voči ženám, detskú pornografiu. Myslím si, že je dôležité, aby sme vo všetkých tých oblastiach vypracovali spoločnú stratégiu a tu by sme mohli využívať poznatky expertov Inštitútu pre rodovú rovnosť. Potom je tu ďalšia veľká oblasť, kde musíme dosiahnuť pokrok, je otázka rovnakej pláce za rovnakú prácu. Bola to vykonaná dobrá prípravná práca, existuje tu množstvo návrhov, je tu množstvo štúdií, je tu viacero projektov s rozličnou mierou implementácie. Dôležité, aby to všetko sa opätovne spájalo v inštitúte a aby to slúžilo ako model pre členské štáty. To by znamenalo, že napríklad by sme poskytli určitý základ pre prípravu legislatívy a toto je jedna z dôležitých úloh Inštitútu pre rodovú rovnosť. Myslím si, že mohla by som pomôcť pri práci inštitútu prostredníctvom mojich skúseností, ktoré som nazbierala tak v parlamente, ako aj pri pôsobení v iných organizáciách, napríklad čo sa týka mojho pôsobenia v mimovládnych organizáciách sa mi podarilo vybudovať viaceré mimovládne organizácie, či je to e, lobby žien, alebo či sú to rozličné grémy ako UNIFEM, alebo napríklad by som mohla spomenúť viaceré kontakty na úrovni komisie, ktoré máme. Toto všetko môže byť skutočne prospešné. To znamená, že ja viem, ako funguje, tak povedať, Európska únia, a myslím si, že toto môže byť veľmi nápomocné pre to fórum odborníkov. A to sú tie skúsenosti, ktoré by sa mohla ponúknuť. Potom moja najnovšia skúsenosť, tá vás možno tiež zaujme. Ja som pred dvomi rokmi založila firmu, medzičasom som vytvorila 6 pracovných miest pre ženy a pôsobíme vo viacerých sieťach podnikateľov, podnikateliek a snažíme sa teraz pôsobiť z druhej strany, teda nie na politickej úrovni, ale na, na úrovni praktickej. Zaberáme sa tým, akým spôsobom môžeme zlepšiť hospodárske vzťahy tak, aby ženy mohli žiť nezávisle. Aj to sú teda skúsenosti, ktoré by sa mohla e, vniesť do e, nového inštitútu. Potom je to ďalšia otázka, napríklad, či by Európa mala prevziať líderstvo pre novú konferenciu žien. Zaznamenali sme viaceré úspechy v Pekingu na konferencii o ženách. Stanovili sa tam jasné ciele, ale to bolo už pred 20 rokmi. A keď si tak pozriem ten časový rámec do roku 2015, tak by bolo skutočne veľmi dobré, keby tento inštitút pre rodovú rovnosť mal za úlohu aj to, aby sa zaoberal tým, či by bolo dobré v Európe, na úrovni Európy alebo na úrovni sveta zorganizovať takúto konferenciu, ktorá by sa zaoberala otázkami žien. Predpokladám, že vy by ste to asi podporili. To znamená, že potom si môžeme položiť takú všeobecnú otázku, či svetová hospodárska kríza by mohla prispieť tomu, aby sme sa ináč pozerali na rodovú rovnosť, na postavenie jednotlivých pohlaví. Môžeme si klasť otázku, že či musia stále ženy znášať tú ťarchu organizácie každodenného života, alebo či sa to dá riešiť nejako ináč. Aj tu by som to dokázala predstaviť tak, že na Inštitúte pre rodovú rovnosť by sa vytvorili určité kritéria, na riešenie aj týchto otázok. Vo všeobecnosti sa nám už teraz podarilo dosiahnuť dobré výsledky. Máme tu národné skupiny expertov, eh, expertov na úrovni inštitúcií, s ním máme kontakty. Čo sa týka Inštitútu pre rodovú rovnosť, ja viem, že ten rozpočet inštitútu je malý, keď si pozrieme tie výdavky, ktoré sa vynaložili v rámci hospodárskej krízy, a keď si pozrieme tento inštitút, kde je správna rada, ktorá má 18 členov, je tam malá skupina odborníkov, kde všetci pracujú nezávisle a bude dôležité, aby sa podarilo dosiahnuť významný pokrok. Ja by som chcela podporiť toto grémium prostredníctvom mojich skúseností, ktoré som dosiahla tak v oblasti politiky, ako aj hospodárskeho života. Chcela by som sa zasadiť za to, aby Inštitút pre rodovú rovnosť a pani Langbach mohli vykonať veľkú a úspešnú prácu. Ďakujem pekne, pani Gröner. A otváram diskusiu, to znamená, že môžete položiť otázky. A ako prvá pani Garcia Pérez, nech sa páči señora presidenta. Por supuesto, darle la bienvenida. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, takisto vítam Lizy späť v tomto výbore. Toto je tvoj výbor, nezabúdame. E, v tomto výbore si strávila veľa času, pomáhala si nám v našej práci. Aj keď sme robili prácu pre e, prospech rovnosti žien v tomto výbore. Takisto si myslím, že Európsky parlament e, e, vy, teda ty vieš veľmi dobre, ako funguje táto, tá, táto mašina, vieš, ako spolupracujú inštitúcie, ako bude vlastne Európsky parlament e, potom spolupracovať s rodovým inštitútom, to bude určite veľmi dôležité. Um, takisto myslím, že všetkým nám to je jasné a všetci sme sa na tom zhodli, že inštitút bude musieť pracovať na rodovej rovnosti pracovať na tom, akým spôsobom by mohli sa ženy viac zapájať do politického života, sociálneho života, podnikateľského života. E, všetky tieto otázky už boli predmetom množstva rôznych štúdií a verím, že tento nový inštitút by mohol pretlačiť túto prácu viac vpred. Ja by som chcela vedieť, že akú prácu by mohol robiť e, podľa tvojho názoru tento inštitút e, nielen z hľadiska dosiahnutia e, rovnosti mužov a žien v spoločnosti, ale ako bude vlastne inštitút robiť e, príspevok aby, v tomu, aby teraz prerazili ten strop, aby naozaj sa ženy viac zapájali do spoločenského a politického života pretože keď aj chcú, stále vlastne sa narazia, narazí na ten strop, vždy keď niekde sa chcú dostať, tak narazia na ten strop a máme príklad v tomto Európskom parlamente, môžem to otvorene povedať. Aj keď e, iste vidíme stále viac a viac žien, ale napriek tomu je tam tá, ten sklenený strop cez ktorý sa nedá dostať, keď sa pozriete na väčšinu e, predsedov, podpredsedov alebo rôzne e, byro a rôzne predsedníctva a podobne. Tam je vždy podstatná časť alebo podstatná väčšina mužov. Takže mm, chcela som povedať, že či ako sa dá pre, rozbiť toto, toto, toto sklo, táto sklenená bariéra stropu, pretože množstvo žien v Európe vlastne naraža na toto sklo a chcela som sa spýtať, že čo ty a tento inštitút by mohol urobiť preto, aby sa toto sklo odstránilo. A chcela by som ešte ďalšiu otázku, keď hovoríme o rozdieloch medzi mužmi a ženami a podobne. Keď diskutujeme o týchto otázkach, tak žiaľ v Európe nemáme homogénne kritéria v Európe, ktoré by sme mohli použiť, aby sme mohli robiť skutočné porovnanie a chceme porovnať legislatívu napríklad v jednotlivých krajinách, alebo keď hovoríme o násilí, každá krajina má svoje vlastné kritéria a preto je veľmi ťažko len tak amblok eh, porovnávať jednotlivé krajiny v Európe. Takisto je ťažko posúdiť, že či legislatíva v nejakej krajine prispela k nejakej zmene, zmenilo sa niečo na skutočnosti alebo nie. A myslím si, že potrebovali by sme rovnaké homogénne jednotné kritéria medzi členskými štátmi, aby sme naozaj mohli jasne vidieť, aká je situácia a mohli tieto údaje porovnávať. Nie som Nejedná sa teda samozrejme iba o samotného násilia páchaného na ženách, ale aj, aj otázok, ktoré súvisia s odmenovaním a podobne. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz dám slovo Lisi, aby zodpovedala otázky. Môžem iba podporiť to, že potrebujeme skutočne indikátory na to, aby sme vedeli posúdiť, ako sa vyvíjajú otázky rovného postavenia. Áno, sú tam určité prístupy, ktoré sú možné a očakávam, že inštitút pôjde týmto smerom. A samozrejme máme aj inštitúty na národnej úrovni a očakávam nich to isté. To znamená, že musíme našu činnosť rozšíriť tak, aby došlo k zmene e, myslenia, aby nielen ženy bojovali tento boj, ale tak povedz, aby to bolo na programe e, práce aj mužov tých, ktorí majú možnosť niečo ovplyvniť. Napríklad pri poslednej našej ceste delegácie nášho výboru do Švédska sme zistili, aké sú možné prístupy. Videli sme, ako sa vo Švedsku mení spoločenské vnímanie. Vo Švédsku muž, ktorý má deti a nestará sa o deti a nevyberie si rodičovskú dovolenku, tak je vnímaný ako takmer asociálny, lebo sa nestará o výchovu detí. To znamená, že tam nastala určitá zmena myslenia. Napríklad, čo sa týka vašej krajiny pôvodu Španielsko, tak tam sme zažili tiež určité zmeny. Politická moc je rozdelená, vytvorila sa určitá legislatíva, to znamená, že môžeme čerpať z určitého základu. Myslím si, že bude to trvať dosť dlho, kým sa prelomí tá izolácia. A po 30-40 rokoch boja som to nevzdala. Myslím si, že dá sa to dosiahnuť. Samozrejme, niekedy sa niečo nepodarí, človek sa nesmie vzdať. My sme teraz zriadili skupinu pre, skupinu pre rovnosť pohlavy. Máme tu aj skupinu vysokých úrovní pre otázky rodovej rovnosti v Európskom parlamente. Toto ale je náročná práca, musí tam byť jasné a tvrdé indikátory. A toto je e, úloha práve tohoto výboru, e, tohoto inštitútu. Myslím si, že ide o dlhý boj. Dlho sme spoločne bojovali a musíme si uvedomiť, že ak sa politicky rozpoltíme, tak je tu riziko, že mm, sa to celé rozdelí napríklad na ženy, ktoré pôsobia v pracovnom živote, na tie, ktoré nepracujú, alebo sa to rozdelí na akademicky vzdelané ženy a na robotníčky. Toto je niečo, čo nemôžeme, čo nemôžeme súhlasiť, preto je dôležité, aby Inštitút pre rodovú rovnosť pri riešení týchto otázkach pomáhal aby sme vytvorili širokú koalíciu pre riešenie týchto otázok. Preto bude asi nevyhnutné to, aby aj tí muži, ktorí sú ochotní, s nami spolupracovali. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Boskúr. Ďakujem pekne. Mm, vítam vás, eh, Vizi, je veľmi fajn eh, vás tu vidieť znovu v inej úlohe, ale ste, zdá sa, s nami. A je dôležité, že ste kandidátkou mm, pre mm, panel expertov. Čo sa mňa týka, každý vie, a koľko vynikajúcich skúseností máte. Už veľmi dlho sa zaoberáte s týmito témami a som veľmi rada, že chcete pokračovať v tej práci a zaujať e, túto pozíciu. Máte veľa e, skúseností aj v politickej oblasti, hrali ste dôležitú e, politickú úlohu, ale toto, táto úloha je čosi trochu iného. Je to vlastne poradná úloha, čo si o tom myslíte. Takže vlastne je to trochu iná pozícia a možno, že budete trochu fru, e, frustrovaná, pretože vaša úloha je teraz skôr konsultačná než politická. Takže ako e, sa s tým vysporiadate? Ako politička ste skutočne toho dosiahli veľmi veľa. A toho sa týka moja druhá otázka e, vidíme, že finančná a ekonomická kríza E, vedie k tomu aj na národnej, aj na medzinárodnej úrovni k tomu, že každý chce šetriť peniaze mm, a ľudia e, e, teda minulo sa, minuli sa milióny eur na podporu bank. A to je veľmi to je veľmi negatívne, takže e, vlastne ako hodláte čeliť tejto problematika? Ďakujem, pani Basket. Máte slovo, pani Gröner. Tá poradenská úloha Eh, je vlastne úlohou, ktorá umožňuje voľnosť, slobodu. Nie som viazaná eh, v, a zapojená do stranicko eh, politickej štruktúry a je to môjim presvedčením, aby mm, som niesla svoju dlhoročnú skúsenosť. Viem, že sú poražky, ale viem e, e, odhadnúť, ako spolupracujú jednotlivé rozličné inštitúcie. A tým by som chcela e, prispieť z grémia expertov. Máme zástupcov z mnohých krajín a ide mi o to, aby tu zaznel aj hlas Európskeho parlamentu, i keď je s určitým odstupom, keďže tu už nenesiem žiadnu zodpovednosť, ale poznám veľmi dobre Európsky parlament, veľmi dobre poznám tento výbor a táto práca Európskeho parlamentu bude teda môcť tiež e, e, vstúpiť do práce Európskeho inštitútu. Čiže v tom vidím veľké plus vniesť svoju skúsenosť bez toho, aby som mala formálny mandát. A aby táto spolupráca mohla hladko e, fungovať, to by mal byť môj prí, e, e, prínos. A čo sa týka hranice mojej frustrácie, tá je veľmi vysoko, ináč by som sa nemohla pohybovať v oblasti politiky rodovej rovnosti. Milí kolegovia a kolegone, keď e, urobíme určitý odstup e, a povieme si, čo sme dosiahli, čo sme dosiahli odtedy, čo funguje Európsky parlament e, za tých 25 rokov, čo e, pracuje výbor pre e, rodovú rovnosť, respektíve pre rovnosť príležitostí. Ako vyzerá naša bilencia? Veľmi pozitívne. E, dosiahli sme toho veľa. Máme veľa žien, ktoré už berú osud do vlastných rúk. Ale samozrejme ešte všetko sme nedosiahli ale naše sestry pred 100 rokmi prvý raz dostali volebné právo. Takže takto sme vlastne ovládli, e, dobili parlamenty. A musíme naše povedomie tak formulovať, aby sa aj muži a ženy mohli rovnako vyvíjať a aby e, nehralo rozhodujúcu úlohu pohlavie. A k tomu môžeme prispieť a myslím, že e, tu môžem využiť aj svoj základný pozitívny postoj a že napriek negatívnym eh, aspektom došlo k veľkému pokroku a samozrejme máme ešte mnohé iné oblasti sveta, eh, kde eh, ženy ešte sú v inej situácii ako my a že sa s nimi musíme aj solidarizovať. Eh, Ďakujem pekne, pani Gröner. Som veľmi rada, že vidím, že to nasadenie je stále rovnaké a zdieľam ten váš názor, že ide tu pre všetkým o dlhodobú trpezlivú prácu na otázkach hrdovej rovnosti. Niektoré kroky idú vpred, niektoré sú ohrozené tým, že sa vrátite späť, ale netreba to vzdávať. Ja som si pôvodne myslela, že vám položím otázku, aby som sa spýtal, aké sú najdôležitejšie vaše priority, čo sa týka, ktoré sa týkajú práce inštitútu. Ale pri vašej prezentácii ste boli veľmi jasná, ste povedali, čo považujete za dôležité. To znamená, že vlastne ste mi dopredu zodpovedali moju otázku, určite otázky viacerých kolegyň o tom, aké sú vaše priority. Na tomto mieste by som sa vám chcela poďakovať v mene nášho výboru za vašu prezentáciu, ako aj za vaše konkrétne odpovede a želáme vám veľa úspechov. A nie som to iba ja, komu chýbate pri každodennej práci, ale ešte raz všetko dobré pri ďalšej práci. Ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás. Teraz by som chcela mene nášho výboru privítať medzi nami pani Madariagu Aberasturi, ktorá pracuje ako generálna tajomníčka na Baskickom inštitúte pre politiku v oblasti žien. Vítam vás medzi nami. Budete mať asi 10 minút na prezentáciu týchto 10 minútach nám môžete povedať, aké máte skúsenosti v oblasti rodovej rovnosti a môžete nám povedať, ako by ste chceli obohatiť prácu eh, expertného fóra. A potom bude diskusia. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman. Guman. Thanks to all the members of this eh, committee, especially for this invitation. The best way of defending my candidacy as an expert is through the presentation dovoľte pekne. by som vám predstavila e, ciele nového e, inštitútu. Ja som bola predstaviteľka Baskického inštitútu. You all have my CV with detailed information of my professional experience. I would just like to stress on a couple of things that I consider important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 technickými otázkami a ostatnými otázkami. experience as an elected municipal leader in the Committee of Women of the Council of Európskej úrovni e, som pracovala e, v otázke účasti miestnych samozpráv. Ako odborníčka by som chcela zdôrazniť e, niekoľko priorít, ktoré obraňujem v Baskickom inštitúte for them in the European Institute for Gender Equality. Pracujem pre rodovú rovnosť. E, rodová rovnosť a integrácia tejto otázky do verejnej politiky. Ďalej e, vzdelávanie v oblasti nerov- otázkach nerovností vo verejných správach a ďalej medzinárodná spolu- medziinstitucionálna spolupráca, ďalej koordinácia medzi rôznymi orgánmi v oblasti násilia páchaného na ľuďoch, po piaté e, vytvorenie e, úradu proti, proti nerovnosti a One, gender mainstreaming. Takže eh, to boli, to boli moje hlavné body. Teraz eh, teda eh, gender mainstreaming je treba pripraviť eh, ciele a aký je dopad na spoločnosť a treba prijať nepotrebné <laughs> nápravné opatrenia. Takisto je potrebné hm, keďže to bude orgán, ktorý sa bude venovať e, rovnosti. a Inštitút e, bude schopný zbierať údaje a štatistiky z každej krajiny pre, pre vzdelávanie. Európsky inštitút bude poskytovať e, poradenstvo a poskytovať služby z Európskej únii ako nevyhnutné opatrenie e, rodovej rovnosti v verejných e, politikách. A medziinstitucionálna koordinácia e, môže sa dosiahnuť len vtedy, keď inštitúcie spolupracujú podľa rovnakých kritérií. A táto úloha je zodpovednosťou Európskeho inštitútu rodového, aj keď ešte o to viac, keď vezmeme do úvahy rôzne skutočnosti v jednotlivých krajinách Európskej únie. V tomto zmysle bude veľmi užitočné spolupracovať eh, s výborom voľných eh, žien z regiónov a samozpráv Európy, ktoré funguje už 25 rokov v tejto oblasti. Jeho posledný výsledok je Európsky list pre rovnosť. Ďalej medziinstitucionálna spolupráca si zasluhuje osobitnú kapitolu. Care of victims of violence. Consequence of the inequality existing between women and men and it's necessary to work in accordance Jednoducho je potrebné pracovať vo všetkých týchto otázkach koordinálnym spôsobom a Európsky inštitút bude musieť podporovať tvorbu sietí, e, ktoré budú zahrňať rôzne inštitúcie, sociálnych partnerov a rôzne asociácie. Takýmto spôsobom budú pracovať na, proti násiliu páchaného na ženách. All around Europe. Five. Defense Office. The Basque Defense Office for the Equality between Women and Men is an independent public body created in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 women. the european institute should propose and promote the creation of. Eh, inštitút musí podporovať vytvorenie európskej rady žien ktorý umožní výmenu skúseností medzi jednotlivými ženskými hnutiami v Európe a je potrebné zabezpečiť eh, obraz ženy na európskej úrovni. Takisto bude musieť spolupracovať s Európskym parlamentom. And finally, I acknowledge Posledný bod, treba uznať, že efektívna e, rovnosť bude mož, nebude možná dovtedy, kým nebudú muži e, spolupracovať so ženami alebo dosávať pokroky v tejto oblasti. A musíme teda pripraviť také politiky, ktoré sa budú týkať rovnako mužov, alebo aj mužov, nielen žien a je potrebné podporovať e, mužov a ženy, aby spolupracovali na odstranení nerovností. A ja si myslím, že európska spoločnosť má tú výzvu nerovnosti medzi mužmi a ženami, ale toto treba už raz v Európe vyriešiť. Napokon budeme bojovať za politickú, alebo dúfame, že budeme mať politickú podporu E, členov tohto výboru a toto je všetko, čo vám ja môž, som mohla povedať za 10, za 10 minút, ale som pripravená odpovedať na vaše otázky. Ďakujem pekne, otváram diskusiu. Sú nejaké otázky, nech sa páči. Fru Cornelissen, varsågod. Pani nech sa páči. Yes, thank you for your presentation. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Bolo zaujímavé vypočuť si e, váš zoznam vecí, o ktorých si myslíte, že bolo by treba na nich pracovať, s tým pomerne súhlasím. Ja som chcela mať otázku o, o vašej organizácii, ktorej ste generálnou tajomníčkou, pretože hovoríte, že je to pre baskické ku samozprávu, čiže pracujete v, v rovnosti v, na lokálnej úrovni alebo na, v európskom aspekte? aké máte skúsenosti z hľadiska toho z hľadiska európskeho výskumu ľudovej rovnosti, teda na európskej úrovni, nie na miestnej úrovni? Ďakujem pekne. Nech sa páči odpoveď el, mi trabajo en el, en el Instituto eh, Vasco de la Mujer. Eh... Moja práca v Baskickom inštitúte pre ženy. Nož môžem povedať, že Baskický inštitút bol vždy pionierom v politikách rodovej rovnosti a vždy bol uznávaný za svoju prácu tak v Španielsku ako e, v celej širšej Európe. A my sme videní, považovaní za jedných z kľúčových rodových inštitútov. tá otázka, že či to bude na miestnej úrovni alebo na európskej úrovni, poprvé ja pracujem v ženskom výbore pre, e, pre samozprávy a miestne samozprávy Európy. Predtým som bola generálnou tajomníčkou pre otázky žien v Baskicku je pravda, že poznám obe tie úrovne. Viem, čo je to pracovať s vládou a viem, čo je to pracovať so samozprávou miestnou. Ale zo skúseností, ktoré mám z Bastického inštitútu pre ženy, môžem povedať, že e, samozprávy sú dôležité, pretože tie sú najbližšie k ľuďom, tie najlepšie vedia to, že komu, idú, komu sú určené ich politiky. A práca, ktorú vykonáva rada, tá je nám veľmi dobre známa. A čo vlastne robíme v Baskickom inštitúte? Máme tam, e, spolupracujeme veľmi dobre s, s samo, miestnymi samozprávami, preto sme v roku 2004 vytvorili sieť baskických rád, ktorí pracovali proti násiliu. A toto vlastne spojilo baskické miestne samozprávy aj Baskický inštitút pre ženy, ktorý je aj súčasťou organizácie, ktorá pokrýva aj európske regióny. A tá práca, ktorú sme tam vykonali, bola mimoriadne plodná. Napríklad asi 80 bask kitskej populácie žije v, mm, na území, ktorý vlastne spadá pod toho, kde bol ten náš plán rodovej rovnosti zavedený. Čiže mali sme konkrétne implementačné plány, aby sme zabezpečili to, že všetky samozprávy Baskicku majú rovnaké opatrenia, alebo sa tam uplatňujú rovnaké opatrenia, rovnaké ciele, rovnaké plány, pretože plány rovnosti pre miestne samozprávy e, určil, e, určil tento Baskický inštitút, ale v podstate išlo o to, že všetky ženy v baskických e, miestnych samozprávach mali rovnaké práva, mohli tie práva si uplatňovať preto som hovorila, že je potrebná úzka spolupráca medzi Európskym inštitútom, e, e, Európskym inštitútom a touto sieťou, ktorú máme v Baskicku, pretože pracujeme 25 rokov už a vieme, že čo znamená rodová rovnosť v Európe. Ja si myslím, že táto spolupráca je absolútne e, kritická. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia otázka. Pani Parvanová. Thank you very much. Uh... Uh, Ďakujem pekne. Naozaj ste na mňa robili dojem, nielen z hľadiska e, vašej e, histórie, ale aj z vašej prezentácie, preto to, čo ste predstavili, to vyzerá ako taký skutočný plán práce a to e, je presne to, čo hľadáme a vyzerá to tak, že máte naozaj taký výkon, taký exekutívny prístup k, ve- k veci. Mňa zaujímajú hlavne tie body 2, 4 a 7. Bod 7 sa totiž týkal mužov a kolegyňa z Grécka kolega z Grécka e, tiež túto otázku e, spomenula. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť, ktorú zdieľate a tiež e, navrhujete prácu s mužmi ako budúcu časť práce a chcela by som vám položiť tieto súvislosti e, otázky a ešte aj k bodom 2 a 4, ktoré ste spomenuli. Ako vidíte napríklad e, toto vzdelávanie či školenie pracovníkov, štátnych úradníkov e, alebo pracovníkov tak miestnych samozpráv ako aj štátnych úradníkov? z hľadiska rodovej rovnosti a takisto ste hovorili aj e, o tom, že sa treba pozrieť na obete násilia a potom aká bude v tejto otázke úloha Rodového inštitútu. S týmto bude súvisieť množstvo rôznych otázok. My sme tu veľmi veľa hovorili o násilí, ale nie o tom, že je potrebné potom sa týmto obetiam násilia venovať neskôr a že si vyžadujú starostlivosť. Thank you. Eh, bueno, después de haber estado trabajando durante mucho... V poriadku, pracovala som, alebo pracujem už dlhé roky eh, v organizácii pre rovnosť a snažili sme sa zabezpečiť, aby verejná politika mala vždy rodovú perspektívu. A boli sme vedkami toho, že naši vlastní štátni úradníci medzi sebou hovoria, že potrebujú vzdelávanie, školenie pre svoju prácu. Samozrejme, nie všetci štátni úradníci, úradníci vykonávajú tú istú prácu. Ale na základe skúsenosti, našich skúseností z Paskická to funguje veľmi dobre. Navrhla by som, aby e, toto vzdelávanie pokrylo celé, celú oblasť e, e, štátnej administratívy. Samozrejme, e, e, aj keď tí úradníci vykonávajú rozličné práce, ako e, zabudovať štatistiku, gender mainstreaming do tejto práce. Treba mať na mysli, aké to môže mať dopady na ženy a mužov. Musíme analyzovať tieto dáta. To si vyžaduje školenie, vzdelávanie. A samozrejme to závisí potom od kvality toho prednášateľa, aby tam skutočne boli tie pravé údaje, dáta. Mnoho štátnych úradníkov si myslí, že ich e, úloha je neutrálna, rodovo neutrálna. A potom im niekto povie, a počkajte, toto nie sú správne pravidlá. A vtedy si to neuvedomujú. No, neuvedomujú si to, pretože nemajú k tomu mm, príslušné e, vzdelanie, aby pochopili e, konsekvencie, ktoré môžu mať mm, politiky na mužov, pre mužov a pre ženy. Čiže ide, ako, ide o to, ako e, implementovať rodovú rovnosť do jednotlivých e, politík. Samozrejme máme e, rozličné e, sektory. Môžu poznať vlastný sektor, vlastné odvetvie veľmi dôkladne, ale mm, nevedia, ako zapojiť rodovú politiku, politiku rodovej rovnosti v týchto jednotlivých odvetviach. Ehm, Napríklad, aby sa používal nesexistický jazyk. Komunikácia alebo oznámenia, to, čo prichádza od e, úradníkov, e, nie sú pôsobivé, pretože vynechávajú ženy zo svojich vyjadrení, e, informácií a tak ďalej. Je to veľmi mužsky orientovaný jazyk. Potrebujeme zabudovať výrazy, ktoré sú neutrálne, čiže nestýkajú sa špecificky, netýkajú sa špecificky e, muž a žien, mužov a žien, ale, e, ale všetkých občanov. Samozrejme, toto je problém, takže to, čo potrebujeme v týchto oblastiach, je všeobecný, všeobecné vzdelávanie o terminológii, čo je mužské, čo je ženské Myslíme si, že verejná správa a štátni úradníci by si toto mali uvedomovať. Musíme mať na mysli aj politikov. Aj tí nemôžu správne reagovať na tieto problémy a riešiť ich, keď nemajú k tomu príslušné vzdelanie, informácie, vedomosti ďalšia otázka, druhá otázka, ktorú ste, ktorú ste položili, sa týkala koordinácie e, v oblasti e, starostlivosti o obete e, domáceho násilia. Samozrejme, koordinácia je dôležitá, nevyhnutná v hociakej inštitúcii. Pre Európsky inštitút pre rodovú rovnosť to musí fungovať rovnako ako na iných úrovniach. Musí tam byť koordinačná jednotka, e, ktorá nadvezuje na prácu Európskeho inštitútu a práce iných e, organizácií, tak aby e, úroveň starostlivosti o obete násilia mm, e, bola e, na rovnakej úrovni. Musíme do toho zapojiť pracovníkov z oblasti mm, e, justície, polície, zdravotníctva a tak ďalej. V roku 2001 sme v Baskicku uzavreli dohodu, ktorá koordinuje, podľa ktorej je inštitúcia, ktorá koordinuje všetky tieto politiky a E, funguje to 8 rokov a všetky úrady, ktoré sú do toho zapojené, sú mimoriadne efektívni a aj ženy, ktoré sú obeťami, nám hovoria, že naša práca má veľmi pozitívne výsledky. Takže samozrejme, treba spolupracovať, koordinovať spoluprácu, zabezpečiť, aby inštitúcia pracovala s ďalšími je možné sa zapojiť aj mimovládne organizácie, ktoré po dlhé roky e, hovorili za obete, informovali o ich potrebách. A toto sú kľúčové body, e, na ktorých musíme v inštitúte pracovať. Ďakujem pekne. Ešte tu máme dve poslanky, ktoré chcú položiť otázku. Najprv pani Boskur a potom pani Bilbao. Nech sa páči, pani Boskur. Eh, ďakujem pekne, že ste prišli medzi nás, do nášho výboru a ďakujem pekne aj za úvodnú prezentáciu. Ja by som chcela položiť jednu otázku. Vo vašom úvode ste spomínali celý zoznam eh, želaní a predstav, ktoré by ste chceli realizovať v Inštitúte pre rodovú rovnosť. Musíme si ale uvedomiť, že je to skutočne taká malá inštitúcia, má málo pracovníkov, má malý rozpočet a preto by som sa chcela spýtať, ako vyzerajú vaše skutočné priority. A môžem povedať, aby ste teda mohli povedať, ako vyzerá moja priorita takto z vášho pohľadu. Jednoducho máme hospodárskú krízu, kde sme zažili to, že banky dostali miliardy, ale keď ide o rodovú rovnosť, ako napríklad tehotenstvo, materská dovolenka, rodičovská dovolenka, tak sa hovorí, že to všetko stojí veľa peňazí a potom sa to odmieta. Preto by ma zaujímalo, čo očakávate, že, sa, že by sa podarilo realizovať to, tohoto inštitútu. Vy chcete tam byť, pôsobiť ako expert. Čo by ste chceli spraviť na úrovni inštitútu, aby ste skutočne dosiahli to, že tieto otázky budú na programe? Ďakujem pekne, pani Bosko, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne za položenú otázku. Ak by som si teraz mala vybrať jednu prioritu, tak by išlo predovšetkým o inštitúciálnu koordináciu. Samozrejme, existuje aj iné inštitúty, ktoré sa zaoberajú problematiky žien, sú na regionálnej, národnej úrovni. Toto je Európsky inštitút a ja to vnímam tak, že on bude predovšetkým koordinovať prácu jednotlivých inštitútov, teda jednotlivých inštitútov, ktorí sa zaberajú rodovými otázkami. Tak povediac, tento inštitút je číslo 1. Aj keď tento inštitút je malý, tak musí splňať veľmi veľké úlohy. A môže mnoho toho ovplyvniť. Ja som tiež pracovala v inštitúte pre rodovú rovnosť. Ale tá nevyhnutnosť realizovať veci a sa zaoberať aj samotnou prácou, tie, tie úlohy sú podstatne väčšie, ako sa objavuje v médiách. Myslím si, že v Európe máme stále ešte veľmi veľké rozdiely. Preto bude dôležitá aj koordinácia na úrovni inštitúcií, ako na úrovni Európskej únie. To bola prvá otázka. Druhá otázka, čo sa týka hospodárskej krízy. Žiaľ je to tak aj v dobe, kedy nie je žiadna hospodárska kríza, že neustále sú problémy s eh, rovnakým postavením rodovou rovnosťou. Jednoducho vždy sa hovorí, sú iné politiky, iné oblasti, ktoré sú podstatne dôležitejšie. Ani v dobe, kedy bola konjunktúra, ne, ne, sme ľudia podporu riešiť tieto otázky. No dobre, teraz máme tú hospodárskú krízu, pozornosť sa venuje tejto kríze a musím povedať, že aj tento výbor je veľmi dôležitý. E, musíme e, na, na európskej úrovni riešiť otázky rodovej rovnosti. Musím poukazovať na to, aké sú tu problémy. Samozrejme, problémy sú aj v iných oblastiach, ale rovné postavenie mužov a žien, to je taký problém, ktorý ak nemá byť na prvom mieste, tak rozhodne na druhom mieste, čo sa týka dôležitosti jednotlivých otázok. Takže ak by sa nám podarilo, aby táto téma patrila medzi priority, tak automaticky zabezpečíme aj viac prostriedkov. Takže je to veľmi zložitá otázka tak v dobe krízy, ako aj v dobe konjunktúry. Žiaľ, to bola vždy taká politika, ktorá získavala iba málo finančných prostriedkov. A čo sa týka samotnej stratégie, tak už si nespomínam, čo ste sa presne pýtali. Ja, ja som sa chcela spýtať, akú stratégiu by ste sledovali alebo by ste chceli presadiť v inštitúte na to, aby tieto témy boli označené ako prioritné, aby sa to celé podarilo riešiť. Ďakujem pekne za doplnenie. Ja si myslím, že je skutočne dôležité, aby sme upozorňovali na tieto problémy, aby sme šírili poznatky. Jednoducho, bežná prax je, že sa pokračuje, ako keby sa nič nedialo, Dôležité je podporovať rodovú rovnosť, pýtať sa politikov, aby oni museli reagovať. To znamená, že si musíme všetci uvedomiť, že občianská spoločnosť alebo civilizovaná spoločnosť musí riešiť aj tieto otázky. A toto musíme požadovať od našich politikov. Je dôležité prijať dôležité opatrenia, vykonať správne kroky na to, aby sme zmenili myslenie, aby sme menili aj tie politiky ktoré sa naďalej realizujú. Ja si myslím, že e, rodová rovnosť musí presahovať všetky sektory a dôležité, aby sme teraz upozorňovali na dôležitosť rovného postavenia, aby sme poukázali na to, aká je táto práca dôležitá, aby sa potom menili aj samotní politici. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Bilbao. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne aj pani Madariaga. A ďakujem pekne aj za to, že ste nám prezentovali vaše predstavy o tom, ako by mohol pracovať tento inštitút a čo by ste konkrétne vy chceli spraviť. Bolo položených viacero otázok, viaceré ste zodpovedali a ja by som chcela jednu vec spomenúť. Vy ste hovorili o konkrétnom projekte a konkrétne ste chceli zapojiť mužov do tejto činnosti. Mám jednu otázku. Spomínali ste Baskický inštitút ako pracujete tam, ako tam zapájate mužov, čo ste dosiahli, máte nejaké konkrétne skúsenosti, aké boli výsledky. To po prvé. Po druhé, čo sa týka zapojenia žien do inštitucionálnej práce, tak vieme, že v posledných dvoch rokoch sa v tejto oblasti množstvo, mnoho toho zmenilo, je veľa žien v inštitúciách. Mňa by zaujímalo, že inštitút aké opatrenia vykonal, ako to vyzerá z politického hľadiska, ako aj zo sociálneho. Vy máte skúsenosti s, s, s prácou s médiami. Mňa by zaujímalo, aké sú to skúsenosti, aké tam boli dôsledky, čo ste dosiahli, aký jazyk sa používal, aké obrázky a ktoré veci neboli komunikované, ako to teda vyzerá v oblasti PR. Okrem toho ste hovorili aj o inovatívnych prístupoch. Možno by ste mohli aj toto trošku vysvetliť, lebo je to niečo nové, o čo tu konkrétne ide. A myslíte si, že to by sa mohlo rozšíriť aj v tomto budúcom Európskom inštitúte? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pokúsim sa byť stručná. Takže čo sa týka zapojenia mužov, po mnohých rokoch práce v oblasti rodovej rovnosti sme zistili, že politika rodovej rovnosti, ktorú vykonávali jednotlivé inštitúty, jednoducho neboli akceptované mužmi, neboli zapojené do tých aktivít, aj keď podľa mňa išlo veľmi zaujímavé veci. Čo sa týka zapojenia mužov do tejto práce, tak tá bola veľmi nízka. A my sme zistili, že my ženy sme sa snažili zaoberať sa rozličnými otázkami a muži sa do toho nezapájali. To znamená, že oni neboli pripravení spolupracovať na rovnakej úrovni a práve preto sme schválili, že spravíme istý krok. Bolo to v roku 2001, keď sa zorganizoval kongres, bol to prvý kongres, ktorý sa týkal mužskosti. Potom v roku 2007 sa opätovne zorganizoval Opätovne sme analyzovali tému mužov. My sme k tomu pristupovali veľmi konkrétne. Vtedy bola určitá situácia v Baskicku a bol, bol tam veľký záujem o to, ako riešiť aj tieto problémy. Boli tam viaceré iniciatívy, a viaceré si kládli za cieľ osloviť mužov. No boli tu viaceré opatrenia, aké boli tie hlavné cieľy, ciele. No išlo predovšetkým o to, aby sme posilnili zapojenie mužov do týchto činností, chceli sme ich viac zapojiť do rodovej rovnosti, chceli sme dosiahnuť určitú zmenu v myslení, chceli sme dosiahnuť zmenu spoločnosti. A čo sme spravili? My sme implementovali viaceré opatrenia, mali sme tam tri piliere, informácia, vzdelávanie a zmierovanie a zodpovednosť. Najprv sme teda zahájili kampane, boli to informačné kampane, kde sme sa snažili poukázať na to, aké typy mužov sa páčia ženám, čo očakávame od nových mužov, akí majú byť ako partnery. Zahájili sme teda túto kampaň Organizovali sme napríklad vzdelávacie podujatia, kde sme zistili, že je dôležité aj to, že mnohí muži vôbec nevedeli, akú zmenu po nich chceme, čo chceme dosiahnuť, ako je možné prelomiť tie historické kliše. A predovšetkým išlo o zodpovednosť. Zodpovednosť pri, pri výchove detí, zodpovednosť domácnosti. A tam mnohé veci im neboli jasné. Nakoniec sa nám podal dosiahnuť veľký úspech. Teraz máme rok 2009 a myslím si, že toto by sme mohli rozšíriť aj na ďalšie regióny v Európe a určite by sa to dalo riešiť aj z, post- z pozície inštitútu. A teraz druhá téma. Mali sme tam návrh zákona o zriadení Baskickej ženskej rady, ktoré by sa zaoberala participáciou žien na politike. Cieľom bolo mať určitého kontaktného partnera, aby sme mohli komunikovať s vládami, s administratívou, s, lokálnym, s lokálnymi administratívami, aby ženy neboli, tak povedať, na okraji spoločnosti. Tak to by asi bolo všetko. Ďakujem. V mene nášho výboru by som sa vám chcela srdečne poďakovať za vašu prítomnosť, za vašu prezentáciu a za vaše veľmi jasné priority a odpovede na otázky. Ďakujem pekne za návštevu v našom výbore a želáme vám veľa úspechov pri ďalšej práci. Ďakujem. Chcela by som privítať medzi nami pani Willem Rojgrok z Holandska. Ona je politická poradkyňa, ktorá sa zaoberá európskymi otázkami, poradkyňa pre e-quality a zaoberá sa aj otázkami diverzity Vítam vás na našom výbore, máte k dispozícii 10 minút na vašu prezentáciu a potom budeme mať určite nejaké otázky, ktoré vám budú chcieť položiť naši členovia. Nech sa páči, máte slovo. And... Ďakujem pekne, ja som už šiesta v poradí a dúfam, že ešte stále máte energiu počúvať ma pre nás zase to bolo sedieť vonku a čakať, e, tiež to nebolo bohviečo, ale teraz som tu a mám, som plná energie. A prezentáciu budem mať po holandsky. Pani predsednička, členova výboru, je to pre mňa veľká čest, že tu dnes môžem byť s vami. Musím povedať, že No to veľmi na prekvapenie, že som bola pozvaná. Um, ja som, deň, deň, keď som mala vys, e, odcestovať do Zambie pre dôležitý projekt, tak e, som bola požiadaná, aby som e, pripravila svoj životopis, pretože ma uvažujú o mne ako o členke Fóra pre Ehm, rodovú rovnosť a v podstate ja som nepripravila svoj životopis alebo neupravila som svoj životopis na potreby e, tejto práce. Neuviedla som, 80, že v 80. rokoch som viedla množstvo i rozhovorov s europoslancami, takými ako napríklad bola Simone Weil a s, takisto som neuvedla vo svojom životopise, že som každých štvrť rok pripravovala správu pre, Európsk- e, pre mimovládne organizácie v Holandsku, že čo sa deje v tomto parlamente a konkrétne v tomto výbore. Takisto som neuvedla v životopise, že som organizovala množstvo vedeckých kongresov o otázkach, ktoré majú dočinenia s E, so smernicami, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. Takže je množstvo vecí, ktoré som vo svojom životopise neuviedla. Ale moje e, životopis ste považovali aj tak za zaujímavý. Takže ja veľmi rada si vezmem túto úlohu expertky pre Rodový inštitút, aj keď viem, že tento rozpočet e, má veľmi obmedzený rozpočet a má jedného riaditeľa a troch pracovníkov, ale má na svojich pleciach obrovské očakávania, takže je veľmi dôležité, aby sa nám podarilo tieto očakávania e, pretaviť do realistických prínosov a preto je touto úlohou riaditeľa pripraviť dosiahnutelný a rozumný program, a, ale dôležitú úlohu majú odborníci, pretože títo experti majú, skús, majú styk s mimovládnymi organizáciami a inštitúciami a tento inštitút musí e, mať svoje priority a musí vedieť, na čo sa má sústrediť, nesmie zlyhať. musí zabezpečiť to, aby sme boli dobrými vysielateľmi alebo vyslancami, vyslancami ženských práv. Ja by som chcela vám predstaviť môj príspevok k tomuto fóru. Sú tu tri veci, ktoré by som chcela zdôrazniť. Predovšetkým mám mnohoročné skúsenosti e, s otázkami, ktoré súvisia s rodovou rovnosťou už od roku 1979, pred 30 rokmi. To bol prvý rok, keď sme mali prvé voľby priame do Európskeho parlamentu a ja som bola vtedy priamo zapojená do týchto otázok a európske europoslankyne zo šiestich členských štátov, vtedy bolo len šest členských štátov, vytvorili, boli vlastne prvými, ktoré pripravili predchodcu tohto výboru a ja som bola tiež súčasťou tejto práce hneď na začiatku a sledovala veľmi dôkladne alebo dôsledne medzinárodný vývoj v tejto otázke. A myslím si, že tento výbor aj na báze toho svojho začiatku e, získal veľmi dobrú pozíciu a podarilo sa tomuto výboru predsadiť rôzne alebo množstvo rôznych dobrých e, smerníc a myslím si, že sme dosiahli dôležité veci. A čo sa týka gender mainstreamingu alebo aj gender budgetingu, na začiatku sme o takýchto veciach vôbec ani nepočuli. Také niečo neexistovalo a dnes je to už niečo, čo pre vás je každodenná záležitosť, aj pre mňa. A druhý dôvod, prečo by som mohla byť dobrou členkou tohto fóra, je skutočnosť, že poznám dobre prostredie mimovládnych organizácií aj tu, aj v, vo svojej krajine, aj v mnohých európskych členských štátoch. A čo sa týka tej politiky pre rovn, rovnosť, sa tu častnila na množstva konferencií a mám dobré networkové skúsen- kontakty a skúsenosti aj s tzv. novými členskými štátmi som pracovala na projekte zvyšovania povedomia pre nové organizácie, aj pre štátnych úradníkov v týchto členských štátoch. Ehm, ja som napríklad e, pracovala v tejto oblasti aj napríklad v Turecku. Takže ja som schopná zvyšovať povedomie a je potrebné, aby, za, aby sa gender mainstreaming stal dennodennou alebo každodennou súčasťou práce potom ďalšia vec je moja, ďalšia, sú moje ďalšie skúsenosti v ďalších otázkach o nediskriminovaní od, eh, od zavretia dohody v Amsterdame 90. rokoch sme zaviedli článok 13, to je, tento ustanovuje kooperačný orgán, ktorý spája viacero organizácie, ktoré sa venujú otázkam diskriminácie a ostatným problémom, ako je postih alebo iná sexuálna orientácia a podobne. my sme spolupracovali a pokúšali sme sa hľadať eh, podobnosti v jednotlivých dôvodoch diskriminovania. My sme eh, vlastne eh, vytvorili Európske fórum proti veku, proti, sexuálnej proti diskriminácii na báze veku alebo na báze sexuálnej orientácie a podobne. No, ale keď sa pozriete na situáciu ešte v roku 2000, napríklad v Rakúsku, keď bol pri moci pán Heinder, to, bola pre nás, to bol pre nás dôležitý stimul. A ako viete, vlastne sme videli, že práca sa ešte neskončila na, v antidiskriminácii. A v podstate Európsky parlament sa mm, mm, vyjadril k zabezpečeniu rodovej rovnosti mimo pracoviska, ale mnohí sa nás ešte stále pýtajú, že či osobitný rodový inštitút nie je nejakým luxusom. Myslím si, že táto otázka mohla byť pokrytá e, úradom pre základné práva, ale možno by bolo dobre, keby tento inštitút nevytváral vytváral linky pre politiku emancipácie. Ja si myslím, že tento inštitút nemá sa dívať iba na otázku pohľavia, ale musí sa dívať aj na otázku postihov, um, sexuálnej, in, in, sexuálnej orientácie a podobne, pretože to, čo je dôležité pre osoby s postihom, to je dôležité pre všetkých ostatných a je to relevant, to, čo je relevantné pre mladých alebo pre starších, to je relevantné takisto pre tých ostatných všetkých. Takže ja by som chcela predovšetkým zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre všetkých. Takže, aby som to zosumarizovala, ja mám z 10 desiatky rokov skúseností práce s rôznych organizáciách a s inštitúciami, mám veľmi dobré kontakty a po tretie mám aj veľmi dobrú víziu, ktorá ide v súlade s prácou, ktorú vykonávate v tomto výbore. Dúfam, že mi umožníte byť príspevkom tomuto inštitútu, lebo ten za to stojí. Eh, Ďakujem pekne za príspevok a otváram diskusiu, aby naši členovia mali možnosť položiť otázky. Takže nech sa páči, má niekto otázku? Nech sa páči, pani Boskur. Eh, eh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem aj za váš úvod. Takisto vítajte v tomto výbore. Nie je to prvýkrát, čo vás vidíme v tomto výbore. By sme vás tu privítali už viacerokrát ako odborníčku v oblasti rodovej rovnosti. No čo sa týka mojej otázky, Veľmi veľa vecí sa deje v otázke rodovej rovnosti a nikdy však e, to nie je dostatok. A otázka, ktorú by som chcela položiť, e, sa týka toho, čo ste aj vy spomínali, že je to veľmi obmedzený e, inštitút hľadiska výbavy personálnej aj finančného rozpočtu. A teraz, keď sme ešte v časoch finančnej krízy, vidíme, že na jednej strane sa miliardy eur vydávajú na záchranu bank a podobne. A keď príde na rodovú rovnosť alebo alebo na materskú dovolenku, alebo čo. To sú veci, ktoré sú veľmi dôležité pre ženy aj pre Európu. Tak e, toto všetko je už zrazu drahé. To je už luxus. Takže ja si myslím, že bude veľkou výzvou to aj pre rodový inštitút. Takisto ja si myslím si, že určite ste si, vy ste veľká expertka v tejto oblasti. Čo by ste vy poradili pracovníkom tohto inštitútu, aby mohli pristupovať k riešeniu týchto otázok vo svojej práce v tomto rodovom inštitúte za týchto podmienok? Ďakujem pekne, pani Bosku. Nech sa páči, zodpovedajte. Eh, Ďakujem pekne za túto otázku. Práve to je jadrom problému, že na čo sa vlastne má sústrediť inštitút. Inštitút, ktorom momentálne pracujem, ktorý v podstate robí dosť veľa eh, vlastne podobného v Holandsku, ako bude robiť tento inštitút pre 27 členských štátov. Takisto máme možnosti sa rozhodnúť, čo budeme robiť. A myslím si, že je dôležité si povedať, nech snažme sa objaviť znovu koleso, snažme sa nerobiť už len nejakú obyč, obyčajný výskum a zbierať nejaké údaje, čo robia niekde inde, ale skúsme um, šíriť informácie, tie, ktoré už máme, tak aby ľudia mohli tie informácie využívať, eh, ktoré už existujú a môžeme k tomu pridať svoju skúsenosti, svoju expertízu, tak aby sme veci posunuli ďalej. A nie len, aby sme naďalej um, stále sa snažili objavovať toto koleso. Naopak, to koleso nech sa konečne už rozbehne Mm, či už sa budeme sústrediť na otázky kratšieho pracovného úvesku alebo rodičovskej dovolenky a podobne. Musíme sa napríklad dívať na to, akým spôsobom si organizovať prácu tak, aby z toho mohli členské štáty vyťažiť maximum z toho rodového inštitútu. Ďakujem pekne. Potom tu mám ešte dve otázky. Jednu otázku položím ja a potom pani Bauer. Ja by som sa teraz chcela spýtať, Chcel by som sa zamerať na význam rovnosti pohlaví, gender mainstreaming a gender budgeting. To ma zaujímalo. po, s veľkou, veľkým zaujímavom som si vypočula váš príspevok, aby ma zaujímala tá implementácia, lebo samozrejme často hovorím o gender mainstreaming, hovorím o gender budgeting, ale ako to budeme implementovať, aby to skutočne fungovalo, to je jedna otázka. Druhá otázka, ktorá by ma zaujímala, je to, že máme rozličné faktory, ktoré vedú k diskriminácii. Máme tu rozličné dôvody diskriminácie nielen na základe pohľavia, ale napríklad na základe postihnutia, veku a tak ďalej. Chcela by som sa vás spýtať, aký je váš názor, že či by sa Inštitút pre rodovú rovnosť pri spolupráci s inými inštitútmi mal zamerať aj na iné faktory, ktoré vedú k diskriminácii. Ďakujem. Um, het effect van gender mainstreamen of gender... Nuž, účinok um, gender mainstreamingu alebo gender budgetingu ak e, nebudete implementovať veľmi dobré gender mainstreaming, tak jednoducho zmizne, sa sratí. E, myslím si, že je tu o to, že ľudia hovoria veľmi veľa o tom a nakoniec sa to zrazu stratí z agendy. Takže myslím si, že potrebujeme tu mať taký dvojsmerný prístup v tzv. E, normálnom dokumente, tom oficiálnom, vždy musíte zabezpečovať e, povedomie o gender mainstreamingu a musíte to vždy zdôrazňovať v akomkoľvek projekte. A neustále a opakovane sa musíte vrácať k určitým konkrétnym rodovým politikám. A teraz, keď budem pokračovať ďalej gender budgetingom, myslím si, že je veľmi dôležité preukazovať eh, dobré príklady gender budgetingu. My sme takýto mali napríklad v Holandsku, keď sme navrhovali zmenu daňového mm, systému a nikto si nemyslel, že sa to bude dať dosiahnuť. A napriek tomu sa nám to podarilo. A Napríklad na ministerstve financí môžete vidieť, že aký efektívny bol ten náš prístup. Takže dobré príklady sú vždy veľmi nápomocné. A potom, čo sa týka tej druhej otázky, tak e, ako môžete zabezpečiť dobrú spoluprácu medzi napríklad Rodovým inštitútom a inštitútom vo Viedni napríklad. No už naše skúsenosti z Holandska sú také, že ak sa chcete navzájom od seba poučiť, to znamená, že už že ste dosiahli, lebo už chcete spolupracovať. A takisto je veľmi veľa spoločného medzi emancipáciou e, postihnutých osôb a emancipáciou žien a emancipáciou starších osôb a podobne. Aby som to takto vyjadrila. Ale myslím si, že ak by e, chceli využiť našu e, expertízu, Niekedy sme napríklad v Holandsku aj zistili, že keď sa príjme e, smernica, napríklad, ktorá bola schválená v tomto Európskom parlamente, sme videli, že došlo k výraznému pokroku e, v tom, aby napríklad v MHD bola e, lepšie dis- dispozícii pre e, osoby s postihom. To je príklad tej synergie. Musíte využiť tú synergickú skúsenosť, tú synergickú expertizu a odbornosť, ktorý sa dá dosiahnuť pokrok v rozdielných oblastiach. Ďakujem pekne. Ešte teda máme tri otázky, ktoré musíme e, zodpovedať, ale teraz pani Bauer, potom pani Cornelisen a potom pani Klaas. Takže pani Bauer, nech sa páči. Ďakujem pekne. E, ospravedlňujem som sa, že som meškala, lebo v druhom výbore sme hlasovali. Ešte raz prosím o prepačenie. E, zaujalo ma to, čo ste povedali o nových iniciatívach, ktoré potrebujeme. Bola by som rada, keby ste to rozvinuli trochu širšie e, od e, vašej kolegyne alebo rivala som sa, ako chcete, som sa opýtala, čím by sme na čo by sme sa mali koncentrovať, hľadať nové stratégie, nové, príjmať nové zákony, alebo e, pozrieme sa, nakoľko sa uplatňujú, používajú tie e, už existujúce zákony. Ehm, v čom teda vidíte, nedá sa povedať samozrejme, že ten jeden aspekt áno, ten druhý nie. Ale v čom vidíte ťažisko tejto inštitúcie? S čím by sa mala e, najviac zaoberať? Kde by mala dosieliť pokrok? Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka? Teda odpoveď na otázku, pardon. Eh, keď mám hovoriť úplne, uh, Ehm, myslím si, že nepotrebujeme novú legislatívu. Chcela by som toto zdôrazniť. A myslím, že to je aj eh, na tomto parlamente. Ale keď ide k o rozsah, o prístupnosť legislatívy, to sú veľmi dôležité eh, témy, na ktoré sa mal, by mal inštitút upriamiť Otázka nových stratégií. Ja si myslím, že to je najväčšia výzva zo všetkých. 30, e, ba dokonca 50 rokov sme produkovali legislatívu, e, vyvíjali politiky rovnakým spôsobom. Nechcem povedať, e, že sme nedosiahli pokrok, ale ešte nie sme na konci cesty. A, ale myslím, že by to bola pridaná hodnota, keby inštitúcia bola určitým think tankom. Ďakujem, pani Konorson. Povedali ste vo vašej odpovedi na jednu z predchádzajúcich otázok, že vaša organizácia je veľmi podobná ako Rodový inštitút. A to e, ma zaujalo. Mohli by ste niečo povedať o podobnostiach týchto organizácií? Áno. Čo v mojom inštitúte robíme, je, že e, si e, teda e, berieme vlastne všetky výskumy, ktoré sme vykonali a potom ich vlastne upravujeme pre potreby mimovládnych organizácií alebo vlády. Vláda nás žiada o poradenstvo v otázkach, ako napríklad materská, otcovská dorovolenka, starostlivosť o dieťa. A snažíme sa e, poskytnúť čo možno najobjek, najobjektívnejšie rady. A veľmi často pomáhame mimovládnym organizáciám, pokiaľ chcú niečo e, podniknúť, tak nie je dôležité, čo si myslíme my, ale snažíme sa im pomôcť, e, dať im e, priestor a prístup k vláde. Ďakujem pekne. Potom tu máme ešte jednu otázku a na rade je pani Klas, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ste povedali, že vlastne uvádzate túto tému len veľmi e, krátko. Som si to pozrela, že to veľmi rozsiahle, ale určité veci nerozumiem. A preto by som sa chcela ešte raz opýtať, lebo ste boli taká stručná. Ale e, v zásade, keď hovoríte others, teda ďalšie, mm, tak vlastne sa zavate mnohých e, pozícií, ktoré ešte trvajú keď budete expertov v tomto, expertkou v tomto inštitúte, budete schopná ďalej vyvíjať e, tieto úlohy rovnakým spôsobom alebo rovnocenne, či nedôjde k určitým um, stretom. Ste hovorili, ste Political Advisory Committee of uh, the Netherlands teda Holandska pre dobrovoľnú eutanáziu a boli ste tiež členom Gajgej spotu. Uh, to by ste mohli možno nám trošku bližšie vysvetliť, aby sme si ucelili obraz, e, ktorý si o vás vytvárame. Ďakujem. Um, Čo sa týka tých rozličných funkcií, viete, že ak sa niekoho opýtate, keď sa na niekoho obrátite, kto už je veľmi zaneprázdnený, povie, už toto nemôžem už urobiť. Pretože ke, to je tak, eh, ak pracujete do polnoci, aby ste pracovali ešte o hodinu ďalej. Myslím si, že to pre mňa nie je problém. Čo sa týka gay games a možno viete, že každých 5 rokov sa koná niekde vo svete veľké podujatie a bolo to v roku 98, keď Gay Games e, sa konali e, v Holandsku. Pomáhame, sa, pomáhame krajinám, ktoré nasledujú po nás, aby to organizovali, takže dávam im, sprostredkúvam im svoju expertízu. Čo sa týka eutanázie, to je najdôležitejšia vec v tejto oblasti, čo pre nich robím, je pomôcť im, aby sa obracali na politické strany, ktorí sa boja sa trošku toho, tak im poviem, dobre, ja, vás, ja miesto vás zavolám, pomôžem vám, odovzdám vaše e, odkazy a asi toľko. Ďakujem pekne. V mene nášho výboru by som sa chcela srdečne poďakovať za vašu prezentáciu, ako aj za jasné odpovede, ktoré sme dostali naše otázky. Ešte raz ďakujem za vašu prítomnosť a e, želáme vám veľa úspechov v ďalšej práci. Ďakujem. Ja, kolleger, do... Kolegyne, kolegovia, ešte stále máme jeden bod na našom programe. A síce tu ide o to, akým spôsobom máme zabrániť násiliu voči ženám. To je otázka, ktorej sme, ktoré sme sa venovali vlastne aj dnes v rámci našej diskusie s hostiami. 1. septembra koordinátori rozhodli, že náš výbor by mal položiť ústnu otázku komisii a jednu rade, pričom má aj správe o boj proti násilí voči ženám. Rovnako sa prijalo rozhodnutie o tom, že by sme chceli mať uznesenie v súvislosti s touto témou. Pri príležitosti toho, že je 10. výročie Medzinárodného dňa boja proti ženám. Dnes na programe máme to, že máme rozhodnúť o ústnych otázkach. Uznesením sa budeme zaberať neskôr pri tej príležitosti, ale dnes musíme prijať rozhodnutie o ústnych otázkach. Viacerí naši členovia boli veľmi usilovní a boli zapojení do prípravy ústnych otázok a veľmi aktívne a dobrým spôsobom prispeli k tomu, aby sa zrealizoval ten návrh, ktorý sa týka ústnej otázky. Čo sa týka uznesenia, by som chcela povedať, že povedzme si, ako vyzerá samotná práca na uznesenie. Dôležité bude, aby sme mali všetky jazykové verzie od 5. októbra, teda do 5. októbra. Potom bude možné pre všetkých našich kolegov, kolegyne predložiť pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu uznesenia. A lehota bude do 12. októbra. To je teda ten bežný postup, ako pracujeme pri uzneseniach. Rátame s tým, že rozhodnutie na úrovni nášho výboru môžeme prijať 4. novembra a potom to bude na programe druhej plenárky v novembri. To bol teda krátky úvod k tomu, prečo sme rozhodli o tom, že považujeme za dôležité, aby sme položili túto ústnú otázku a to bolo aj vysvetlenie, prečo si myslím, že je dôležité mať aj uznesenie. Je to určitý spôsob, ako náš výbor môže upozorniť na to, že sa uskutočňuje takýto medzinárodný deň, ktorý bojuje proti násiliu. To je veľmi dôležitá vec. Samozrejme, Najdôležitejšie je to, aby sme sa zhodli na tom, že musíme spraviť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili násiliu, aby sme zastavili toto strašné násilie, ktoré sa týka takého veľkého počtu žien. Netýka sa to iba toho, že by to bolo nebezpečné z z zdravotného hľadiska, ale zároveň to bráni vstupu žien do hospodárskeho a sociálneho života. Práve preto je to samozrejme dôležitá príležitosť pre náš výbor, aby sme zvýšili intenzitu našej práce v tejto oblasti. Jednoducho máme tu určitú zodpovednosť voči ženám tak v Európe, ako aj na iných kontinentoch. To znamená, že musíme aktívne pôsobiť tejto oblasti. Chcela by som ešte krátko povedať, že podľa môjho názoru je to veľmi aktuálna téma, keď si predstavíme to, že švédske predsedníctvo pripravilo tzv. štokholmský program, ktorý sa týka práve slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Tam vidíme teda jasné prepojenie s tým, že je dôležité chrániť našich občanov. Je to, sú to ľudské práva, pre ženy, aby žili bez násilia. Je tu o spravodlivosť a ide tu aj o práva našich občanov. Preto si myslím, že je veľmi dôležité a som veľmi rada, že naši, naši členovia využili tú možnosť, aby sme položili tieto ústne otázky, aby to bolo spojené s uznesením, lebo ide o veľmi dôležitú oblasť. Toto bol krátky úvod, teraz otváram rozpravu a Prvá na zozname pani Matiera a potom pani Garcia Pérez. Nech sa páči. Sí, eh, buonasera a tutti, grazie presidente. Io anzitutto... Všetkým želám poriadne porodine, Ďakujem pani predsednička. E, začala by som tým, že som sa chcela splniť za to, že som dnes prišla trochu neskôr. Dnes je mimoriadne dôležitý deň eh, pre rozpočtový výbor, kde som plná členka, tak sa ešte zaspravedlňujem. A chcela by som zdôrazniť ale aj dôležitosť tejto témy. Ja veľmi pekne vám ďakujem, že ste akceptovali moje dva pozmeňujúce návrhy, pani predsednička, lebo ja som dnes chcela hovoriť ako tieňová spravodajkynia za EPP k dvom ústnym otázkam. A samozrejme, že je to veľmi dôležité volať komisiu a radu aby boli zodpovední za túto kritickú otázku násilia páchaného na ženách. Ja som nazvrhla pozmeňujúci návrh do pôvodného textu eh, komisie, a to konkrétne, kde sa hovorí o v eh, každoročnom okrúhlom stole na vysokej úrovni. Môj návrh bol, aby sme mali osobitnú konferenciu, takže aby sa použil tento termín. To znamená, vymazať e, tú, to, čo sa spomína, ako často sa tá konferencia uskutočňuje, ale chcela som tiež navrhnúť aj kto sa môže tejto konferencie zúčastniť. To znamená, že zástupcovia politických organizácií, zástupcovia osianskej spoločnosti, e, sociálne inštitúcie. A Chcela by som povedať, že aké dôležité pre nás je pripomenúť, aký by bol cieľ tak, takéhoto cvičenia, to je eh, dať eh, väčší dôraz eh, na konzistentnejšiu tvorbu politiky z hľadiska násilia páchaného na ženách. Takže ďakujem pani predsednička, že ste prijali moje pozmeňujúce návrhy a ešte raz sa splňujem, že som prišla neskôr. Ďakujem pekne a teraz má slovo pani Garcia Pérez, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja sa pripájam k tomuto názoru. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby tento parlament sa vyjadroval k tejto realite a síce k násiliu voči ženám. Je dôležité, aby sme aj naďalej posúvili tejto oblasti o všetkých, na všetkých úrovniach. Musíme na všetkých úrovniach bojovať proti tomuto fenoménu. Myslím si, že je rovnako dôležité, aby sme túto ústnu otázku podporili uznesením. Dôležité, aby to podporil celý parlament, aby sme hovorili jasným hlasom. Neviem, či je tu ešte dostatok času na to, aby sme spravili nejaké e, úpravy v tej ústnej otázke. Ja som to trošku pozrela a videla som, že je tam určitá výpoveď ktorá možno nie je úplne správna. Je tam totiž to uvedené, že žiadny členský štát je úspešný pri riešení tejto zložitej situácie. Myslím si, že nie sú žiadne pochybnosti o tom, že na to, aby sa vyriešil problém, je dôležité si uvedomiť, kde sa to nachádza. Musíme, musíme si byť toho vedomí, nesmieme zatvárať oči. Nemôžeme zároveň ani hovoriť, že je všetko dobré a sa to dobre dá vyriešiť. To nie, ale je neakceptovateľné aj to, aby sa nič nekon, ne, nerobilo. Sú tu predsa určité opatrenia, ktoré sú dôležité. A možno je pravda, že z krátkodobého hľadiska nebol dosiahnutý ten cieľ, aby sa skončila táto prax, ale sú tu určité dlhodobé ciele, kde sa možno blížime k tomu, čo chceme dosiahnuť, ako prevencia, šírenie e, informácií, dostatočný personál, to sú všetko aj činnosti na politickej úrovni, ktoré možno nie sú až tak dobre viditeľné a ktoré, ktorých dôsledky nie sú možno také jasné, ale to všetko je dôležité. Už prebieha, pracuje sa na tom, je to efektívne a myslím si, že by sme mali zohľadniť aj to, aby sa táto veta radšej vyčerkla. Nechcem povedať, že by sme si neuvedomili, aká je realita, akorát to znamená, že dôležité je, aby sme si aj verili. Toto je to opatrenie, ktoré je veľmi dôležité. Ďakujem pekne, pani Garcia Pérez. A iba krátky komentár z mojej strany. Čo sa týka týchto pripomienok ohľadne tejto vety o tom, či sme úspešní alebo neúspešní v jednotlivých členských štátoch, podľa môjho názoru a názoru iných kolegov, myslím si, že sa snáď zhodneme na tom, že táto veta skutočne nie je dôležitá. Nemusíme mať tej ústnej otázke. Uvidíme, čo povedia ostatné kolegyne. Ja by som si to vedela predstaviť tak, aby sa táto veta vyčiarkla, ak by tam bolo to riziko, že by tam mohlo vzniknúť nedorozumenie. Ale teraz by som chcel dať slovo pani Sinclair a potom pani Kosta, nech sa páči.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 pripravili stanovisko. Samozrejme, že s eh, tým, že ja mám mandát, ktorý, za to, že som bola sem zvolená, ale, ale podporím agendu násilia protiváchaného proti ženám. Takže máte moju podporu v, v tejto vašej činnosti. Tak, fru Kosta, varsågod. Nech sa páči, pani e Ďakujem pekne, pani predsedníčka, za to, že ste predložili túto dôležitú otázku. Táto ústná otázka totiž to nám otvára možnosť na to, aby sme aj na plenárnej schôdzi otvorili túto tému, aby sme sa ňou zaoberali a aby sme bojovali proti násiliu voči ženám. Lebo jednoducho je to problém, na ktorý musíme reagovať. Chcela by som ešte poukázať na takú menšiu úpravu. V úvode sa hovorí, čo sa týka násilia voči ženám, tak to nie je len problém verejného zdravia, ale aj dôvod pre nerovnaké zaobchádzanie, pre určitú nerovnosť. Chcela by som povedať, že to nie je len otázka verejného zdravia, ale a nie len otázka nedostatočnej rovnosti, ale útok na dôstojnosť ženy samotná nerovnosť je zlá, ale podstatne horšie aj to, že sa tu ohrozuje dôstojnosť a integrita osoby. No preto taký, taká malá pripomienka, možno ste si to už aj uvedomili, možno ste vlastne už na to reagovali. A myslím si, že je možné to ešte trošku popraviť. Podľa mňa je dôležité, aby sme my ako ženy sa zaoberali touto otázkou. A musíme sa zaoberať tým, čo robiť, keď častokrát to zobrazenie žien sú až takmer obscénne. Pre všetkým hovorí o médiách. Je tam smernica, nová smernica, ktorá sa týka televízie bez hraníc, a tam sú určité predpisy, ale mám pocit, ako keby sa toho nikto nedržal. A preto by bolo možno dobré, keby sme na, tú, na túto skutočnosť poukázali napríklad v rámci tejto ústnej otázky alebo niekedy inokedy. Pre mňa je to veľmi dôležité. Ďakujem. Ďakujem pekne za vyjadrené názory, za vašu účasť na tejto práci. Ešte jeden komentár tomu, čo povedala pani Kosta. Zdieľam váš názor o tom, že je dôležité, aby sme to mali v tejto otázke. Dôležité je mať aj to uznesenie. Toto nemusíme mať v tej ústnej otázke, tu musíme skôr tak obmedziť, musí byť stručná a viac môže byť potom v tom návrhu uznesenia. Pevne verím, že kolegyne sú tiež toho názoru, že toto je dobrý spôsob, ako môžeme postupovať. Ja by som bola rada, keby sme teraz mohli rozhodnúť o tej ústnej otázke. A preto by som sa chcela spýtať, či naši, naše poslanky, neposlanci sú ochotní prijať tú ústnu otázku, tak ako bola predložená s, to, s tým ústnym pozmiacím návrhom, ktorý nám predložila pani Garcia Pérez, ktorý vedie k takému upresneniu, a síce, že by sme odstránili tú vetu, ktorá by sa týkala toho, aká je miera úspešnosti členských štátov. Nikto nie je proti. Dobre, tak to môžeme schváliť bez toho, aby sme hlasovali. Takže sme rozhodli jednohlasne, že sme teraz schválili obidve ústne otázky. Chcela by som sa poďakovať všetkým za účasť na dnešnom stretnutí a za prácu. A ešte pani Bauer žiada oslovo, nech sa páči. Sorry, uh, I... Uh, eh, žiaľ, uvedujem si, že trošku meškám, ale plne podporujem návrh vynechať vetu týkajúcu sa successful addressing the problem. Možno, že by sme to zmen- mohli zmeniť na pozitív, slovo pozitívne keďže ide o európsky problém, potrebuje to spoločný postup alebo niečo podobné. Tiež podporujem, aby sme vložili do textu e, ľudskú dôstojnosť alebo dôstojnosť žien. Zdá sa mi, že to je dôležité to spomenúť, pretože tu nejde len o boj proti niečomu. Je to len maličkosť, e, čo sa týka textu. Ďakujem pekne za komentár, pani Bauer. Opätovne som chcela povedať, že tu ide o dôstojnosť a ďalšie otázky, ktoré sú dôležité. Tie budú zakomponované do textu uznesenia. To znamená, že budeme môcť o tom ďalej diskutovať, čo sa týka formulovania samotného uznesenia. Všetci naši poslanci budú mať možnosť preložiť pozmeňovacie návrhy a potom môžeme mať detailnú diskusiu o týchto otázkach. Čo sa týka ústnej otázky, tak musíme dnes prijať rozhodnutie a ja som to kolegyne pochopil tak, že sme sa, do, pochopil, tak, že sme sa dohodli, že schválime tú otázku v tej forme, ako bola predložená s tým ústnym pozmeňovacím návrhom od pani Garcia Pérez. Pochopil som to správne, že sme to teraz schválili? Ste toho názoru, že teda som to názoru, že súhlasíte, tak sa chcem poďakovať kolegyňam, kolegom, ako aj sekretariatu, ktorý významne prispel k organizácii toto zaujímavého popoludňa. Zajtra koordinátori budú príjmať rozhodnutie, čo sa týka výberu odborníkov do e, Inštitútu pre rodovú rovnosť. Ďakujem pekne za dnešné zasadanie a vidíme sa opätovne zajtra. Chcela by som sa poďakovať aj našim tlmočníkom za